V mene... Vážení kolegovia, vítam vás na dnešnom stretnutí nášho výboru. Budeme mať, dúfam, zaujímavé popoludne. Budeme tu mať verejné vypočutie, ktoré sa týka žien a vedenia podnikov. Posledný sklenený strop. prvej časti máme zaujímavú tému, potom tu máme aj panel, kde sú uh, experti na túto problematiku, potom máme zasa ďalší panel, ktorý sa týka potrebných politických opatrení na dosiahnutie vyváženého, vyváženého rovnosti medzi mužmi a ženami. Čiže to verejné vypočutie sa deje na základe iniciatívnej správy, ktorú chceme predložiť v našom výbore. A toto vypočutie má byť základom pre prácu na tejto iniciatívnej správe. A som skutočne rada, že tu máme spravodajkyňu za túto správu, pani Rody Krace. A chcela by som ešte povedať, že pani Kráca je podpredsedničkou Európskeho parlamentu a je zodpovednou spravodajkyňou za túto veľmi zaujímavú iniciatívnu správu. V rámci tohto programu teraz dám pani spravodajkyni slovo, urobí nám úvod ako spravodajkyňa a týmto je vlastne aj to slovo dozvám. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem za slovo, pani predsednička. Drahé kolegyne, dámy a páni, pre nás je veľmi dôležité, že môžeme organizovať toto verejné e, vypočutie, ktoré sa týka účasti žien e, na tej najvyššej úrovni riadenia vo veľkých podnikoch. Výbor pre práva žien, ak ju, ho poznáte, už veľmi dlho bojuje tak na právnej úrovni, ako aj legislatívnej a strategickej v rámci Európskej únie, aby mohli ženy participovať na rozhodovacom procese. No a teraz E, sa dotkneme problematiky umiestňovania žien na tých najvyšších miestach v podnikoch. Našim cieľom je osvetliť situáciu a vysvetliť dôvody, prečo je účasť žien na tejto najvyššej úrovni v podnikoch, vo firmách taká nízka, najmä v správnych radách veľkých firiem. My viac menej vieme, e, prečo je to tak Vieme, že tento sociálny systém ako taký, spôsoby, akým sú e, tieto firmy organizované, ich štruktúra, potreby v zmysle aktivity týchto firiem na svetovej úrovni, tak to sú, osi, teda, tak to sú tie ambície alebo nedostatok ambície žien, ktoré vysvetľujú ich e, veľmi malé zastúpenie na tejto úrovni ale v niektorých krajinách máme e, vyššiu účasť žien aj na tejto úrovni ako v iných krajinách. A to nám dáva naozaj e, stimul aj v rámci Európskej únie. Treba konštatovať, že existujú veľké rozdiely. Myslíme si, že je potrebné tento problém riešiť ako celok, teda na úrovni Európskej únie, ale aj v rámci partnerstiev, ktoré sa postupne vytvárajú je potrebné zlepšiť úroveň demokracie a rovnako e, je potrebné, aby boli rozhodnutia prijímané súčasne mužmi aj ženami. Tým by získali e, viac legitimity a navyše sú tu ešte ekonomické problémy. Keď sa ženy rozhodnú a keď ženy príjmajú rozhodnutia v ekonomickej oblasti, tak e, sú náchylné ísť v ústretí občanom a lepšie chápu komplikácie každodenného života. Dnešné vypočutie v Európskom parlamente e, teda chce získať prehľad o vašich stanoviskách ohľadne rozličných politikách, ktoré sa v súčasnosti vedú. Máme tu veľmi skúsené ženy, ktoré majú dlhú skúsenosť napríklad vo vedení podnikov a to by malo umožniť výmenu názorov, ktorá bude veľmi užitočná, ak chceme e, vypracovať bilanciu toho, čo sa stalo. Vieme, že existuje celý rad pozitívnych príkladov a potom vlastne my budeme môcť vyvodiť dôsledky a stanoviť, aké kroky treba e, vykonať v prvom rade v Európskej únii, ale aj v spolupráci s krajinami v iných častiach sveta pretože my chceme presadzovať politiky, ktoré by mali byť pre našu spoločnosť užitočné. Takže ďakujem vám za účasť a teraz s veľkým záujmom si vypočujeme vaše vystúpenia. Vy poznáte program našej schôdze a som presvedčená, že tieto prezentácie nám pomôžu e, vytvoriť e, taký veľmi E, plodný dialog a nadviazať plodný dialog. Ďakujem. Tak, frú Kratza, för en inledný. Om syftet var Takže ďakujeme pekne za informácie, ktorých, v rámci ktorých nás budete informovať, na základe čo by sme sformulovali potom ciele aj práce našej, v našom výbore. Je dôležité posilniť úlohu aj vplyv žien v tejto oblasti. A týmto sa vlastne dostávame k našim hostom. A na úvod by som chcela upozorniť na čas. Každý má k dispozícii 15 minút maximálne na jednotlivé príspevky. A ako Prvú by som v mene nášho výboru požiadala pani Verc. Vercien, ktorá je štátna tajomnička na ministerstve pre prácu a zamestnanosť a zastupuje tu dnes belgické, sprav- belgické predsedníctvo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážená pani predsedníčka, dámy a páni ministerka e, pre zamestnanosť ma poverila, aby som ju zastúpila na tomto vystúpení. Veľmi sa ospravedlňuje, e, lebo má iné povinnosti, ktoré vyplývajú z aktuálnej politickej situácie, ale ako ministerka pre rovnoprávnosť a zamestnanosť venuje mimoriadnú pozornosť otázkam spojených s rovnoprávnosťou žien a mužov, ako aj otázkam, ktoré sa týkajú prístupu na e, vysoké posty a na posty, ktoré obnášajú veľkú zodpovednosť. E, ako prvé posolstvo chcem e, pripomenúť konštatovania, ktoré sú základom boja toho, čo nazývame akýsi plafón. Ide o následovné konštatovania. V prvom rade aj napriek tomu, že ženy sú čoraz vyššie kvalifikované, je tu veľká nerovnováha medzi zastúpením žien a mužov na zodpovedných miestach. Ženy v skutočnosti sú stále veľmi málo zastúpené na tých postoch, ktoré sú veľmi vplyvné tak v politickej, ako aj v politickej oblasti, štátnej správe, vo verejných i štátnych podnikoch, v médiách, univerzitách, ako aj e, v odborových a patronátnych organizáciách. Ženy predstavujú 32 percent e, postov šéfov podnikov, 10 členov správnych rád tých najväčších európskych spoločností prítomných na burze, 25 vysoko postavených členov štátnej správe, 4 sú e, prezidentky veľkých európskych spoločností a treba pripomenúť, že žiadna žena nie je v súčasnosti v žiadnej európskej krajine, e, v krajine Európskej únie guvernérkou Národnej banky. Ženy však prevahu, majú prevahu na menej e, dôležitých a menej a horšie platených miestach. Keď žena získa vysoký post, tak to je často v sektoroch, ktoré sú považované za menej dôležité, a najmä menej dôležité ekonomicky, ako napríklad e, v neobchodnom e, sektore. E, tieto prvky sú determin, určujúcimi prvkami rozdielov v platoch medzi ženami a mužmi, lebo tam v tých sektoroch, kde sa lepšie platí, tak tie sú identifikované ako mužské sektory. Ja ako ministerka pre zamestnanosť vnímam e, túto realitu tak, že treba proti nej, e, proti tejto nerovnováhe bojovať nielen prostredníctvom medzinárodných noriem, pretože, ako všetci dobre viete, e, Pekinská deklarácia z roku 1995 už predpokladá, že všetky vlády a všetci aktéry, mimovládne organizácie, všetci musia e, byť aktívni tak, aby sa vytvorila kritická masa žien, e, ktoré by boli členkami rozhodovacieho procesu a mali by vplyv. Takýto e, rozdiel a tieto rozdiely musia byť, vlastne musíme proti ním bojovať, aj v rámci ekonomických požiadaviek a síce ide o to, že narastajúci počet štúdií dokazuje, že podniky, kde e, sú tieto miesta vysokej zodpovednosti dobre rozdelené medzi mužov a ženou, tam sa do, ženami, tam sa e, dosahujú aj lepšie ekonomické a finančné, ako aj organizačné a vzťahové výsledky a pani ministerka ma požiadala, aby som vám tlmočila e, isté smery, ktoré hovoria a dokazujú, že je dôležité bojovať proti tejto nerovnováhe. Jedným z prvých e, výsledkov analýzy je, analýzy je že e, rozdiely v zastúpení žien a mužov sú spôsobené mnohými faktormi a navzájom súvisia. Máme veľký moč, počet E, faktorov nepriamej diskriminácie, ako aj štrukturálne faktory, ktoré túto podzastúpenosť žien vysvetľujú tak z ekonomického, sociálneho, právneho a inštitucionálneho hľadiska a majú rozhodujúci vplyv na túto situáciu. Takže pre nás to nie je len, aby sme e, konali prostredníctvom e, presne stanovených aktivít za týmto účelom, ale mali by sme mať isté strategické akčné plány, ktoré by obsahovali aj doplnkové aktivity. Môžeme tu niektoré spomenúť. Najskôr samozrejme ide o to, a to je prvý princíp, myslieť na akčnú stratégiu, ktorá by bola predovšetkým integrovaná, ktorá by mohla riešiť rôzne veci, ktoré navzájom spolu súvisia a súvisia s nerovnosťou postavenia žien a s ich podzastúpenosťou. Druhý dôležitý prvok je potreba bojovať proti tomuto zelenému alebo proti tejto sklenenej stene aj rôznymi záväznými e, príkazmi. V Belgicku sme vytvorili pracovnú skupinu, aby pripravila návrhy, ktoré by stanovili kvotu, že v správnych radách privátnych e, podnikov, ktoré sú prítomné na burze, by ženy mali jednu E, tretinu, takisto aj v štátnych podnikoch a v ďalších orgánoch týchto podnikov. Je to veľmi citlivá téma. Napokon aj včera počas konferencie na úrovni ministrov sme, ktorá bola venovaná rovnosti medzi mužmi a ženami a konkrétne e, išlo to o to, aby sa posilnili záväzky aktivity členských štátov v tejto oblasti, tak sme si mohli overiť, že naozaj jednotlivé delegácie členských štátov, ktoré sa vyjadrili, majú často veľmi rôznorodé a diametrálne odlišné názory. Ale rovnako treba povedať, že tu máme také štáty, ktoré už takéto ustanovenia aplikujú v praxi a zdá sa, že dosahujú veľmi zaujímavé výsledky. Takže to je druhý typ činnosti, záväzné opatrenia na na zvýšenie zastúpenia žien. Tretí typ to je pokúsiť sa zlepšiť e, zmierenie privátneho a profesionálneho života. Tu máme opäť dosť výrečné fakty, pretože keď berieme do úvahy to, že e, kariéra ženy e, dosahuje ten kulminačný bod vo veku 35 rokov, tak konštatujeme, že v mnohých členských štátoch životoch ženy medzi 30 a 40 práve v tomto období e, sa rozhodnú pre e, čiastočný, čiastkový pracovný úväzok a v niektorých krajinách to dosahuje až 40 To znamená, že potom niektoré skúsené zamestnanky veľmi vážené a oceňované na profesionálnej úrovni, aj keď pracujú na polovičný úväzok, tak ich vlastne rodinné povinnosti sú prekážkou E, v prístupe alebo v zostupe k riadiacim funkciám. Takže potreba zosúladenia profesionálneho a e, súkromného života, tam poznáme, o čo ide, treba zlepšiť e, starostlivosť o deti v predškolskom veku, a takisto využívať aj rodičovskú dovolenku, ktorá by mala byť lepšie odmeňovaná a mali by ju sprevádzať aj také opatrenia, ktoré by, ktoré by podnecovali otcov k čerpaniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. A po štvrté, to je najdôležitejšie, boj proti stereotypom, to sme už hovorili. Je jasné, že žijeme v spoločnosti, kde ženy a muži zastávajú veľmi definované úlohy. Ešte sú tu tie rodinné stereotypy aj vo vzdelávaní, vo výbere povolania, v kariérach. Ženy sa oveľa častejšie ocitajú v horšie platených e, odboroch a profesiách, ale musíme konštatovať, že stereotypy veľmi často vedú k tomu, že sa podceňujú profesionálne kapacity žien. Takže je veľmi často to možné počuť, že ženy nie sú schopné zastávať zodpovedné posty, že sú psychologicky zraniteľnejšie. A to je handicapom pre e, posty, ktoré si vyžadujú veľkú zodpovednosť. A to je práve dôkazom tých stereotypov, ktoré naďalej ovplyvňujú kariéru žien. Včera som povedala počas konferencie, ktorú organizovalo belgické predsedníctvo o rozdieloch v odmeňovaní a tam sme poukázali na príčiny týchto rozdielov v odmeňovaní mužov medzi mužmi a ženami a naozaj sme tu skonštatovali skutočnú kultúrnu e, blokádu a na, tu citujem rečničku, je potrebné naozaj pracovať aj v tom smere, aby sa vyvíjala mentalita ľudí. Už niekoľkokrát bolo povedané, že boj proti stereotypom si zasluhuje mimoriadnú pozornosť aj v politike zamestnanosti, ktorej cieľom je v súčasnosti najmä vytváranie nových pracovných miest a my teraz vidíme také dva druhy nových pracovných miest, to sú zelené a biele pracovné miesta a môžeme sa obávať, a ani nie, to ani nie je obava, ale to je pravda, ale zdá sa, že aj tento typ E, pracovných miest je predmetom veľkej segregácie a ženy sú tam podzastúpené a muži sú tam e, v zelenej a ženy sú nad, e, majú nadmerný počet v oblasti bielých zamestnaností. Takže aj toto potom vedie k, tom, k tým rozdielom v odmeňovaní. Piatý bod to je boj proti rozdielom v odmeňovaní. Tam konštatujeme, že v priemere je to 18 v rámci EÚ a to je jeden z dôvodov, ktorý vedie ženy k tomu, aby sa obetovali na profesionálnej úrovni, aby neprijali zodpovedné miesta v práci. Belgické predsedníctvo e, e, sa tu rozhodlo, že bude teda na tých, e, tieto témy riešiť a budem venovať aj zasadnutie rady v decembri. No a my dnes popoludní budeme o týchto veciach, lebo tam naozaj treba veľmi cielené akcie. Po šieste, a tu by som chcela povedať, že mimoriadne sa nás zaujal návrh, ktorý sa týka iniciatívy tútorstva a síce my veľmi dobre vieme, že tieto vzťahy sú často neformálne a zdá sa, že ženy ich využívajú oveľa menej ako muži. A tam treba vlastne ženy posilniť aj v tomto smere. A to isté môžeme konštatovať aj e, pokiaľ ide o dodatočné akési e, smery, ktoré môžeme skúmať. Aj tam sú ženy menej zastúpené a tento vlastne rámec sieti je veľmi dôležitý vo svete podnikov a vlastne umožňuje prístup k dôležitým postom. A samozrejme, tam sú ženy oveľa menej zastúpené a aj tam je potrebné niečo urobiť. E, po 8. je potrebné pracovať aj so sociálnymi partnermi, od okamihu, keď sa vyskytujú teda možnosti riešiť tieto veci aj na ekonomickej úrovni. Ďakujem vám za pozornosť, tu by som skončila. Ďakujem pekne. A môžem iba potvrdiť, aké je dôležité jasne spoznať, že sú to rozličné faktory, ktoré tu zohrávajú významnú úlohu. Ide tu o to, aby sme tieto faktory zapracovali do toho akčného plánu. A teraz by som požiadala pani Anri Hall. Ona pochádza z Norska. Je generálnou riaditeľkou, štátnou tajomničkou na ministerstve pre E, rovnoprávnosť mužov a žien. Vystupuje tu na miesto pani Vestrinove, ktorá bohužiaľ dnes nemohla prísť. Takže chcela by som dať pani Hol hneď slovo a som skutočne zvedavá, aké skúsenosti majú v Norsku. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Najprv by som sa chcela poďakovať e, pani Kracaovej a mojej pred, predrečníčke a ďakujem aj za príležitosť vystúpiť na tomto stretnutí. E, sprostredkujem aj informácie, ktoré budú pre vás zaujímavé. Máme tu aj hostia, ktorý e, sa v našom výbore takisto angažuje, ale budúci týždeň ide na štvormesačnú materskú dovolenku pre otcov, ktorú požiadal Žiadna krajina si nemôže dovoliť uh, vnímať tento problém uh, v takom zmysle, že by ho neglektovali. Ľudský kapitál je dôležitý faktor v rámci ekonomiky. Eh, ropa v rámci ropa v rámci nášho, v rámci hm, je dôležité sústrediť sa predovšetkým na rodovú rovnosť. Tradičné vzory e, sa ťažko odstraňujú. Niekedy potrebujeme radikálne kroky, aby sme dosiahli e, výsledky. Nestačia iba nejaké spožné želania. Dovolte mi, aby som vám predstavila nejaké základné zákony, ktoré sme hm, uplatnili za posledných 25 rokov v našej krajine. Viaceré hm, členské, vlá, viaceré vládne strany uh, sú presvedčené o tom, že treba postupovať uh, e, kategorické. Uh, e, uplatňovanie kvót začali uh, politické strany na dobrovoľnej báze. Dnes máme zastúpenie v kabinete, kde máme 48 žien uh, vo vláde, ale nemáme uh, paritné zastúpenie, pokiaľ ide o voľby. V roku 1998 sme pozmenili zákon, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a žiadali sme 40 zastúpenia oboch pohlaví pre všetky e, výbory a delegácie v rámci vlády. To znamená veľký krok. V roku 1993 sme e, uplatnili 40-percentnú kvótu aj na miestne samozprávy, čiže už aj tam je zmena. V roku 1993 sme ešte pred Švedmi uplatnili schému, e, teraz je materská dovolenka e, pre otcov 7 týždňová, ktorá je 100% platená a hradená. E, táto kvota pre materskú dovolenku pre otcov znamenala veľkú zmenu. Možnosť starať sa o svoje vlastné deti je niečo absolútne normálne, čo očakáva od vás aj spoločnosť. Sankcie sa uplatňujú a očakáva sa zodpovednosť. V roku 2003 e, boli pozmenené štyri e, pracovné zákony, kde sa aj pre ženy vo vyššie riaditeľských funkciách uplatňovali isté kvóty. Bola tu dvojročná doba, kedy sa prechádzalo na nový systém, čo sa týka živnostenských registrov, sankcií a ďalších súvislostí. Všetko sa nastavilo v legislatíve tak, aby všetko spolu bolo zosúladené. Ja som bola osobne zodpovedná za tieto zmeny a kedysi to bolo tak, že vo verejne obchodovateľných spoločnostiach, v radách, pre, v predsedníctvách a v radách riaditeľov neboli takmer žiadne ženy. Teraz už sme dosiahli isté významné percento, pretože pred e, rokom 93 sa nedosiahlo nič, 10 rokov bola situácia rovnaká, stagnovala, žiadne politické strany sa nesnažili o túto agendu. Investovali sme miliardy do vzdelávania, aj dcer, aj synov. A pritom naše céry sa nedostávali do e, predsedníctiev firiem. To nedáva žiadny hospodársky zmysel pre spoločnosť. Je to otázka návratnosti investícií. Tento návrh vytvoril mnohé kontroverzné diskusie v médiách aj inde a my, ktorí sme vtedy boli vo vládnom kabinete, sme využili túto neistú rozborenú situáciu a pozvali sme eh, netradičných aktérov na otvorené fóra, kde sa hovorilo o rovnakých príležitostiach pre mužov a ženy. Liberálne konzervatívny kabinet potom pripravil zákon, ktoré prešlo aj opozíciou teraz je opozícia vo vláde a tento zákon podporili obe strany, nestranne. Ten istý vládny kabinet však čakal dva roky, hoci už zákon bol v platnosti, kým vyšla vykonávacia vyhláška, mohol sa uplatniť v praxi. Korporátny sektor veľkých firiem sa istým spôsobom proti tomu bránil. V roku 2005 sme si overili situáciu v praxi a nič sa nedialo. Bolo nám jasné, že si musíme, musíme uplatniť výkon tohto zákona v praxi. 1. januára 2006 e, bol ten termín, kedy už bolo možné aj udelovať sankcie za nedodržiavanie zákona, pretože také akési spiace, spiace zákony nie sú na nič. neodrážajú, nenastavujú nikomu zrkadlo. Vo firemnej sfére sa kvóty používajú iba v takých firmách, ktoré sú istým spôsobom spojené s verejnosťou. Nepoužívame však e, tieto kvóty pri čisto súkromných malých a stredných podnikoch a neaplikujeme kvóty pre riaditeľské miesta v inej ostatnej živnostensko-firemnej sfére. Ale napriek tomu sa nám ženy dostali do riaditeľských pozícií vo verejnom sektore, máme ich tam 27 a iba 17 žien je však vo firemno, firemných pozíciách vo všetkých typoch spoločnosti, nielen takých, ktoré majú istú verejno právnu zložku. Takže už sa tu začína eh, ukazovať efekt platnosti tohto zákona v praxi. Veci sa začali hýbať, ženy riaditeľky boli príjmané spoločnosťou, ženy sa zviditeľnili a ako keby dostali týmto nárok na iné pozície, ktoré predtým boli netradičné. Treba však pochváliť len to, čo za pochvalu stojí. Keď tento zákon prešiel parlamentom, Dve hlavné firemné federácie v roku 2004 a 2005 sa ozvali, rozbehli svoje vlastné programy. Jeden sa volal Futura, druhé Women's Future, Females Future. A snažili sa mladé ženy a mužov nejakým spôsobom im uľahčiť vstup do riaditeľských manažerských pozícií, ale tieto dve federácie začali ešte skôr, než my sme tento zákon dokázali pretlačiť cez parlament. To je veľmi dôležité, pretože aj verejný sektor si stanovil svoje vlastné mentorské programy pre výchovu ľudí do riaditeľských pozícií. Sú dve hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli pre systém kvót a afirmatívnu akciu, teda pozitívnu diskrimináciu, ale my si želáme používať výraz afirmatívna akcia pretože sa snažíme, aby v demokracii si, sa ľudia mohli seba realizovať bez ohľadu na to, aké majú pohlavie. Kvóty sú možno však nevyhnutné, aby bolo dobre zabezpečiť rovnosť nielen de jure, ale aj výsledkom v praxi. Možno sa to Nezdá, ale všetko toto vychádza z hospodárstva. Ľudský kapitál je životne dôležitý. V modernom súťaživom svete potrebujeme všetok talent, všetky tvorivé schopnosti mužské a ženské. Modernosť v Európe sa nedá rozvíjať bez rôznorodosti. Ak sme skombinovali politiky pre rodovú rodnosť, otcovskú dovolenku, kvóty a starostlivosť pre deti v ranom veku, rovnako ako starostlivosť pre starých ľudí v rodinách, až touto kombináciou keď sa pokúsite, môžete dosiahnuť e, výsledný cieľ a kvóty by mali prísť až na poslednom mieste, až keď je všetok tento systém nastavený. Kvóty nebudú fungovať, kým sa ženy nezviditeľnia v spoločnosti, kým nebudú mať isté, isté pozadie, kým tu nebude isté podhubie, z ktorého bude vyrastať viditeľnosť žien na manažerských miestach. Ešte stále máme tretiu najvyššiu plodnosť žien v Európe, pôrodnosť žien a to tiež potrebujeme. Nejdeme proti deťom a ženám. Ešte stále tu zostáva nerovnosť medzi platmi mužov a žien. Keď si to prepočítame na to, že hodinová mzda sa líši, možno, že príjmy sa až tak nelíšia, ale keď to prerátame na hodiny, tak sa to líši. Vertikálne a horizontálne parametre takisto nesedia a ženy nedobrovoľne robia mnohé práce, ktoré nie sú náležite ohodnotené. Musíme viacej investovať do toho, aby sa deti socializovali do svojich rodových rolí náležitým spôsobom a musíme investovať viac do zaangažovania mužov a žien do projektu rovnosti mužov a žien. A napokon domáce násilie je to ešte stále veľký problém a dotýka sa všetkých úrovní spoločnosti. Ale nebudem sa venovať podrobnostiam tejto témy. Myslím si, že dnes, dnešné vypočutie Európska stratégia pre rodovú rovnosť a životne dôležité rozpravy na túto tému definujú budúcnosť Európy. Budeme pokračovať v hodnotnej spolupráci s Európskou komisiou, parlamentom a členskými štátmi Veu a sľubujeme, uistujem vás, že možno túto jeseň, možno v zime, možno do budúcej jary bude hotový nezávislý výskum o tom, čo sa stalo vo firmách, keď sa aplikovali kvóty na manažerské pozície žien. Veľmi rada sa podelím s vami o výsledky tohto výskumu pretože všetko to smeruje k jednému. Umožniť sebarealizáciu každému z nás, či je muž, či je žena, chlapec alebo dievča. Treba zlepšiť naše hospodárstvo a sociálny štát. Treba zachovať kultúry, ale zároveň odvrhnúť stereotypy, ktoré produkujú nerovnosť. Ako som už povedala, všetky dary, všetky talenty, nadania sú distribuované rovnako medzi mužmi a medzi ženami. ak chceme dosiahnuť inováciu a ak vytvoríme 3,7 milióna nových ži- e, miest pre ženy, to iste vytvára pole pôsobnosti pre ďalší rozvoj. Ak nebudeme schopní vytvoriť túto inováciu v EÚ, tieto nové miesta, hospodárstvo sa hrozne oslabí a budeme mrhať nadaním a talentami. Musíme integrovať rovnosť do hospodárskeho systému, podobne ako iniciatíva Youth on the Move, teda Mladosť v pohybe, očakávame úspech aj od tejto našej iniciatívy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za to, že sme sa mohli dozvedieť o vašich skúsenostiach, ktoré ste nadobudli v Norsku a zaujíma nás, to, čo ste oznámili, tie správy z výskumov, pokiaľ ide o vyhodnotenie otázky, ako vlastne funguje v praxi nový zákon. A chcela by som tu poukázať na to, že pokiaľ ide o zrovnoprávnenie žien a mužov, sa stále viac angažuje mužov. Minister, ktorý je zodpovedný za túto oblasť v Norsku, ukázal, že sa svojej zodpovednosti ujme. Zobral si 4 mesiace materskú dovolenku, čiže to ukazuje, že sa do tejto novej roli dokázal vžiť. Ďakujeme pekne za tieto informácie. Teraz by som chcela požiadať Mariuš o Zimmerman, ktorá je predsednička delegácie pre práva žien a rovnaké príležitosti pre mužov a ženy v Národnom zhromaždení vo Francúzsku. A chcela by som doplniť ešte informáciu, že pani Cimermanová bola zodpovedná v Národnom zhromaždení vo Francúzsku za túto iniciatívu zákona. Nech sa páči, pani Cimermanová, máte slovo. Vážená pani predsednička, ďakujem za pozvanie. A hneď to využijem aj na to, aby som poďakovala zástupkyni Norska, ktorú som už mala príležitosť stretnúť počas návštevy Norska kde sme sa prišli e, radiť o do, dobrých zvykoch, o osvedčených postupoch. A dnes je to naozaj mimoriadná situácia, pretože náš návrh zákona Žána François Zakopeho a mňa prešiel v parlamente v januári, práve dnes o ňom rokujú v Senáte a ako náhle bude prijatý v obidvoch e, komorách, tak to bude skvelé. Myslím si, že stretnutie so všetkými norskými aktérmi v júni tohto roku bolo pre mňa niečo naozaj mimoriadné, pretože som sa presvedčila a získala som presvedčenie, že naozaj stojí za to tieto práva brániť a naozaj vo Francúzsku mám veľké šťastie, že po mojom boku stojí Jean-François Kope, ktorý je predsedom mojej skupiny a on odviedol skutočne veľkú lobistickú prácu tak na úrovni podnikov, ako aj na úrovni Senátu, aby tento návrh zákona prešiel, pretože to vôbec nebolo také ľahké zaintegrovať vo Francúzsku 40 žien do správnych rád podnikov. 40 žien v správnych radách, myslím si, že to je výsledok veľmi dlhej práce mm, a tam sme mali aj také etapy, ako sa hovorilo, že v Norsku boli to mnohé dôležité etapy, aj osobné, lebo ja ako poslankyňa som bola predsedničkou výboru pre práva žien a tam som sa veľmi rýchlo presvedčila, že profesionálna rovnosť je mimoriadne dôležitým prvkom, ale že existujú rozličné spôsoby, ako ju dosiahnuť, či už aplikovaním zákonom vo Francúzsku, ich máme 6, alebo nejakými inými cestami, napríklad presadiť ženy do správnych rád. E, vy ste práve povedali, že vaše zákony umožňujú trošku mm, rozbiť tú sklenu, ten sklený e, plafón v rôznych exekutívnych výboroch. A ja som sa v Norsku naozaj presvedčila, že keď to nejde z dola nahor, tak naozaj treba mať nejaký vysávač, ktorý, e, keď mm, treba 40% žien, treba ich niekde nájsť, treba ich vytiahnuť hore, či už prostredníctvom inštitucionálnych nominácií, riadených nominácií, Nemusia to byť nutne ženy a muži, ktorí už pracujú vo firme, ale samozrejme, že treba, aby to v istom okamihu už malo vplyv na výkonné exekutívne orgány a treba potom ženy jednoducho akýmsi spôsobom pozdvihnúť vyššie. Dnes, keď stretám tie veľké francúzske e, skupiny aj zahraničné, tak je jedný ako druhý mi vysvetľujú, že tento zákon je akýmsi impulzom pre systém, e, ktorý podnecuje ženy a vyzdvihuje ich do top managementu. Veľmi stručne obsah nášho návrhu zákona, lebo si myslím, že to je dôležité na to, aby sme ukázali, ako vo Francúzsku dokážeme presadzovať veci, ako dokážeme dosahovať pokroky. Bolo tu rozhodnutie v roku 2008, tam bol, to bol návrh zákona a, a zmena ústavy, pretože e, ústava umožňovala ženy v istých oblastiach, ale v ekonomickom a priemysel, v ekonomickej a priemyselnej sféry nie. A nám sa podarilo pozmeniť v roku 2008 francúzsku ústavu a podarilo sa nám zmeniť tak, aby tam boli podporované ženy rovnako e, ako muži. Od tohto okamihu sme naozaj urobili veľmi dôležité kroky a prijali sme zákony ohľadne prítomnosti e, na tých postoch, kde je, kde je istá moc. Lebo tam, kde sa rozhoduje, to vyjadruje celé zmýšľanie, stratégiu podniku a tam som tiež získala e, presvedčenie, že riadenie iba kde je zastúpené jedno pohlavie, nie je vyrovnaným, vyváženým riadením. E, zmiešané riadenie umožňuje rovno, udržať rovnováhu systému a manažmentu. Takže pokiaľ ide o obsah návrhu zákona veľmi stručne, pokiaľ ide o povinnosti, 40 administrátorov, teda členov E, správnych rád by mali byť ženy, práve tak ako v Norsku, pretože môj predseda skupiny Jean François Kope si želal, želal 50%, ale samozrejme, že tak potom sme si povedali, že e, tá 40 umožňuje istú pružnosť, ktorú by 50% neumožňovalo. Ale je stále mimoriadne dôležité zdôrazniť túto pružnosť, týchto 40 z, z, toto 40-percentné zastúpenie jedného pohlavia. Ak bude 1. januára 2011 tento zákon vyhlásený, tak budeme musieť mať v správnych radách 40-percentné zastúpenie žien. E, e, vlastne postupne teda sa to má zavádzať do praxe. E, a 20 by malo byť dosiahnuté v priebehu troch rokov. V národnom zhromaždení sme e, do toho zahrnuli e, spoločnosti alebo firmy, ktoré sú prítomné na burzách, verejné, inšti, verej, verejné firmy, tie najväčšie e, e podniky. A v Senáte došlo k niečomu mimoriadnému. My sme rozšírili aplikačné pole a dnes popoludní budú senátori hlasovať o rozšírení tohto aplikačného poľa. To je niečo naozaj mimoriadne, pretože to poukazuje na to, že sa začal nejaký proces, že nám sa podarilo túto myšlienku posunúť dopredu, že naša predstavivosť už môže ísť oveľa ďalej a moja kolegyňa, ktorá dnes popoludní je spravodajkyňou pre tento zákon, mi dala jasne najavo, že nie len že sa to nebude vzťahovať len na spoločnostiach, ktoré sú na burzách, ale aj tých, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, alebo väčší obrad ako 50 miliónov eur. Vo Francúzsku sa to teda bude vzťahovať asi na 2000 spoločností. Pokiaľ ide o sankcie, tak tam sme boli menej e, striktní ako v Norsku. Počas prechodného obdobia to je nulita E, menovania tých administrátorov, ktorí neboli menovaní e, podľa pravidel, to znamená rešpektovať kvóty tak, aby sa táto reprezentácia po zastúpenie žien odstránilo. A Senát naozaj odvedol skvelú prácu a síce, že sa rozhodol, že jednoducho pozastaví vyplácanie žetónov za prítomnosť, teda odmien za prítomnosť. Je to naozaj veľmi E, veľmi tvrdé opatrenie, nie je to síce rozpustenie firmy, ale teda vlastne tá odmena to je niečo, čo je naozaj často veľmi žiadané. Ďalej treba vedieť, že vo filozofie tohto návrhu zákona treba byť presvedčený o tom, že snaha a vôľa je niečo veľmi dôležité, ale že to nestačí. Dobrá vôľa nestačí. Pretože ak máme dobrú vôľu a ak chceme povedať, že v priebehu 6 rokov budeme mať 40-percentné zastúpenie ženy, aby som povedala, že to je chválihodné, ale ak nemáme zákon, ktorý by sankcionoval e, skutočnosť, keď tých 40 nedosiahneme, tak sa to minie účinkom. Rýchlo niekoľko príkladov. V roku 2006 som presadila e, články e, v zákone o profesionálnej rovnosti. Tento za, tieto články boli e, ústavoprávnym zhromaždením zrušené, ale čo je naozaj pozitívne, je, že keď sa pozrieme na to, o tomto zákone sa hlasovalo v marci 2006, v decembri 2009 sme z 9 žien e, v ústavnoprávnom zhromaždení klesli na 8 žien. To znamená, že zákon bol odhlasovaný, články boli stiahnuté a dnes medzi januárom 2010 a júnom 2010 kde všetky správne rady fungovali, pracovali, a obnovovali sa, máme 14 žien. A to ešte o tom nehlasoval Senát. Takže ten Damoklov meč e, v zákone bude taký, že len čo sa o ňom hlasuje, tak potom veľmi rýchlo sa ten počet žien zvýšil z 9 na 14 A to myslím si, že veľmi dobre dokazuje to, že e, vlastne povinnosť tohto zákona ja osobne mne veľmi dlho trvalo, kým som pochopila, že, pochopila, že je povinné mať zákon, aby sme mohli pokročiť dopredu. Ale teraz som už presvedčená, bez zákonov nepokročíme dopredu, dobré úmysly sú sympatické, ale veľmi rýchlo sa na ne zabúda. Cieľ, ktorý sledujeme, lebo tu na vo Francúzsku veľmi často e, sú, sa objavujú kritiky, to znamená, že tie prvé ženy, ktoré boli menované medzi januárom a júnom, tak to neboli nutne ženy, ktoré prichádzali z, vý, z riadiacich výborov. To je pravda. Mm, sú tam niektoré ženy, ktoré nemajú na to e, príslušné školenie, ale čo je dôležité je, že vďaka tomuto zákonu sa otvorili dvere do správnych rád kompetentným diplomovaným ženám. A teda všetko, čo teda sa vyžaduje od dobrých a skutočných členov správnych rád. A v Norsku teda sme sa o tom presvedčili, že je dôležité toto vzdelanie a v Norsku ste nám hovorili, že predtým tam nebolo žiadne vzdelávanie, lebo muž mohol byť e, administrátorom bez akýchkoľvek ťažkostí a bez vzdelania, žena potrebovala na to vzdelanie. Takže to potom viedlo k potrebe re, v reálnom živote vzdelávať všetkých a to je niečo mimoriadne, pretože my nie sme správ, členmi správnej rady, ale môžeme sa nimi stať po vzdelaní alebo po školení. A to môže ešte zvýrazniť význam toho, e, toho vlastne postu. Rovnako by som vám rada povedala, že prečo sú tieto kvóty potrebné. Keď som bola v Norsku, tak som sa stretla s vašim ministrom, pánom Gabrielsenom, ktorý bol iniciátorom zákona. Nie je to politik, ale on veľmi rýchlo pochopil, že správna rada nemôže zostať nejakým mužským klubom. A dnes neviem, či správne rady veľkých bank, by boli zmiešanejšie, keby neboli prijaté rozličné rozhodnutia, ale viem a som presvedčená, že ak nebudeme mať zmiešané riadenie, nebudeme môcť odpovedať dnes a reagovať na realitu moci. A nebudeme môcť mať e, spravodlivé zastúpenia, reprezentáciu našej spoločnosti. Treba si povedať jasné, že vo všetkých krajinách ženy predstavujú 52 obyvateľstva. Keď počujem, že v Belgicku to je 40 e, v, toto je skutočne sen, pretože my vo Francúzsku nás je 18 To znamená, že my dnes nezastupujeme francúzsku spoločnosť, keď si zoberieme e, tieto percentá. Takže to, čo je dnes potrebné, je, aby na miestach, kde je moc a kde sa vykonáva moc, teda správne rady, aby tam skutočne došlo k spravodlivému zastúpeniu žien aj na úrovni rozhodovacieho procesu a príjmania rozhodnutí, pretože ja neviem, či je lepšie, keď moc majú ženy alebo muži, ale viem, že je lepšie, keď tu je istá komplementárnosť a my by sme nemali predovšetkým e, zanedbávať tento prvok v prípade, že máme nejaké takéto riadiace miesta, lebo ženy majú svoje kompetencie, muži majú svoje kompetencie a práve ich vzájomná komplementárnosť vedie k tomu, že riadenie odráža realitu, ktorá je podľa môjho názoru výkonom skutočných rozhodnutí, ktoré sú potrebné pre spoločnosť. Tým chcem povedať, že vo Francúzsku máme model a dnes si želáme e, byť trochu modelom, alebo máme svoj vzor a teraz chceme my byť vzorom pre Európsku úniu. Naozaj by som si želala, lebo je to aj našim presvedčením a sme vám plne k dispozícii povedať vám, ako možno pokročiť aj v E, v týchto politikách ohľadne rozhodovacieho procesu v, na vysokých postoch. Vám tak, e, Mrs. Zimmerman. Srdečne ďakujem pani Zimmermanovej. Bolo to, boli to skutočne veľmi, veľmi dôležité informácie pre nás tu na výbore, že sme sa mohli podielať na vašej skúsenosti a na vašom spôsobe vnímania a riešenia tejto situácie. Ďakujem skutočne za vašu prítomnosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. A na základe tohoto budeme potom uh, mať pozitívnu skúsenosť v našej spolupráci. Teraz by som dala slovo ďalej dvom našim tieňovým spravodajcom. Najprv pani Kosta. Ona je spravodajkyňou socialistov a demokratov tu na v Európskom parlamente a tu na, v našom výbore. A chcel by som jej pripomenúť, že má 5 minút času, aby povedala pár slov. Presidente, Grazie, alle nostre... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj cteným rečníčkám. Bol to skutočne veľmi zaujímavý prehľad, pokiaľ ide o najdôležitejšie body. Ďakujem im, že sa venovali tejto témy skutočne takto zoširoka, že nám vysvetlili tú situáciu. Je to pre nás veľmi dôležité, pokiaľ ide o naše správy. Vypočuli sme si tri veľmi zaujímavé správy e, z belgického ministerstva, týchto 8 bodov, ktoré tu boli spomenuté, tie by som možno ešte chcela raz počuť a zapracovať. všetky tie posledné dva body boli veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o návrh tohto zákona. Viem, že tento zákon je už v Norsku platný relatívne dlho a aj vo Francúzsku by mal byť za chvíľu platný v Taliansku Zdá sa, ako keby sa ten, tieto myšlienky šírili. Aj v Taliansku sa momentálne e, poslankyne o tejto téme, o takomto zákone e, rozprávajú. Čiže pravdepodobne by to bolo prospešné, keby sme sa o tom rozprávali, o týchto kvótach. Predovšetkým je však dôležité e, rátať aj s určitým typom sankcií, tak ako to je ukotvené v zákonoch. Čiže to je prvá vec, ktorej som sa chcela vyjadriť. Včera mm, bola v Miláne veľmi zaujímavá iniciatíva, bolo tam 500 manažeriek. Tieto majú združenie, ktoré založili, volá sa to manažerky v rámci podnikov, dali sa dokopy nielen preto, aby hovorili o ženách, ale o to, aby upriamili pozornosť na to, na základné tri otázky. Ide tu o všeobecné modely e, vedenia podnikov, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami, potom e, druhý bod je multikulturalita ako pozitívny zdroj v rámci hospodárstva. Potom ešte je tu aj možnosť, respektíve možnosti nových, získavania nových kvalifikácií pre ženy. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé, ak si pozrieme situáciu, ako sa hospodárstvo vyvíja a ako ženy v rámci tohto priestoru, ktorý majú, sa správajú, akú úlohu zohrávajú. V Európskej únii v parlamente ide predovšetkým o stratégiu 2020 a preto ma skutočne veľmi teší, že tu máme túto iniciatívu, ktorá sa upriamuje do budúcna, do budúcnosti potrebujeme vyvážený, udržateľný e, rozvojový prístup predovšetkým pre ženy, musí byť inovatívny a e, musíme hovoriť aj o hospodárskej súť, o určitej konkurencie schopnosti. Musíme mať širší obzor, nesmieme sa sústrediť na určité partikularity. A pokiaľ ide o otázku dôvodov takejto diskriminácie, a ktorá by, ktoré by mali byť spomenuté v tejto stratégii. Chcela by som vymenovať tie dôvody jeden po druhom. Bolo by dobré, keby sme tieto dôvody takéto diskriminácie e, dali na určitý zoznam. V parlamente sme už na toto tému urobili aj e, uznesenie, pokiaľ ide o ochranu e, matiek. E, a pokiaľ ide o zodpovednosť matiek a otcov po narodení dieťaťa, treba si rozdeliť tieto úlohy. To je jeden aspekt tohto problému. E, môžem súhlasiť, e, potrebujeme ešte zákony, potrebujeme, aby inštitúcie podporili túto tému, ale čo sa de- ako to vyzerá so ženami, ktoré sú v súkromných podnikoch? V mojej krajine to vyzerá tak, že máme skúsenosť, ktorú sme ešte celkom neuzavreli, ale e, ktorej by som sa predsa len chcela v stručnosti venovať. Máme tu kvótu a aby sa zlepšila táto kvóta v rozhodujúcich grémiách, táto kvóta súvisí, ako sa dá urobiť výber, ako vyberať e, ženy do určité pozície. Musíme byť opatrní, e, pokiaľ ide o počet žien, ktoré vyberáme, ale takisto musíme dávať pozor aj na to, akým spôsobom táto selekcia žien vybe, vyzerá. Môžu tu byť určité inštitúcie v členských štátoch, my sa tomu venujeme v rámci výskumného ústavu, kde máme určité etapázy e, CVčiek žien, pokiaľ ide o rôzne kritéria excelentnosti. Ženy, možno ktoré ešte neboli nejako veľmi známe, ale dosiahli na, e, v rámci univerzitného výskumu úroveň excelentnosti. A pokiaľ ide o to, ako sa vyberajú ľudia do jednotlivých pozícií, tak zdá sa, že títo ľudia ostali opomenutí, pretože tu boli iné lobbyingové tlaky. Čiže potrebujeme určitý neutrálny orgán, ktorý by tieto rozhodnutia robil. Samozrejme, treba sa rozhodnúť na základe týchto životopisov, ale e, vytvára sa to ako keby nejaký virtuálny kruh, virtuálny kruh a to znamená, že ako keby sa automaticky vyberali iba. A potom je tu ešte nepriama diskriminácia, to je ďalší bod, kde, o ktorej hovorila aj pani Cimermanová. E, ide tu o vzdelávanie, je tu určitý protiklad. V mojej krajine e, máme ženy, ktoré mm, tvoria až 58% z tých, ktorí ukončia vysokoškolské vzdelanie a potom zaznamenávajú diskrimináciu, pokiaľ ide o ich kariéru. A toto je, súvisí s tou nerovnosťou. Je to prepojené, čiže musíme proti tomu bojovať na dvoch frontoch. Musíme e, zredukovať nerovnosť, ktorá sa týka platov žien a mužov. E, ľudia, ktorí prejdú vzdelávaním, musia byť odmeňovaní, musia mať určité pozitívne stimuly To sa deje na základe, e, na základe pracovných zmluv. Častokrát e, tie pracovné, pracovná doba, ktorá je zaznamenaná v kontrakte, nie je v súlade s tým, ako e, si ženy a matky môžu zadeliť čas cez deň. Či musíme zmeniť trochu spôsob správania tak, aby to pomohlo práve tým, ktorí potrebujú takúto pomoc. Ďakujem pani kolegyni Koste za slovo a teraz dáme slovo uh, e, tieňové spravodajkyni za skupinu ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prichádzam z ďalšieho stretnutia, kde som si zabudla dokumenty. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro, preto som si mohla vypočuť len niekoľko z prejavov. Norsky, francúzsky som stihla. Som veľmi rada, že som si ich mohla vypočuť, pretože boli informačne nabité a povzbudzujúce. Fakt, že hovoríme o tejto správe, je obrovským krokom vpred. Napriek tomu však musím povedať, že v niektorých členských štátoch sú situácie, ktoré sa líšia od iných a treba preto zdôrazniť, aby aj všetci v členských štátoch sa zoznamili s obsahom predmetnej správy. Čo tým mám na mysli? Možno, že by náš výbor mal zorganizovať mediálnu udalosť, niečo podobné, ako keď sme pripravovali smernicu o materskej dovolenke. Vtedy prišli zaujímcovia z mnohých členských štátov EÚ, novinári z Estonska, z krajiny, odkiaľ pochádzam, sa zaujímajú o túto tému, aj keď zvyčajne médiá nevenujú veľkú pozornosť tejto téme a dokonca aj keď píšu o týchto veciach, ukazujú túto tému z rôznych úhlov. Najčastejšie hovoria, že nepotrebujú ženy systém kvót a nechápu, že systém kvót nie je prostriedkom samým o sebe, že je iba metódou, istým spôsobom, akým sa môžeme dostať k výsledkom, ktoré si želáme vidieť. Ďalej by som chcela venovať pozornosť tomu, že treba hovoriť aj o pokutách v našej správe. Ak pokuty nezavedieme, tak potom právo na rovnosť je iba právo de jure a nikdy ho nedosiahneme v praxi. Nikdy sa do praxe nedostane toto právo. Venujem pozornosť už 20 rokov tejto téme, odkedy sa Estonsko znova stalo nezávislým štátom a viem, že ak sa sankcie nezabudujú do systému, v praxi sa nič nedosiahne. Môžeme sa niečo naučiť z Norska, dokonca aj z Francúzska, predtým, kým Senát schválil legislatívu už vtedy sa dialo to, že viac žien sa dostalo na vedúce funkcie. Nebudem hovoriť dlhšie, skončím tým, že si želám, aby všetky členské štáty napredovali tým správnym smerom a aby ukázali cestu tým členským štátom, ktorých situácia nie je až taká priaznivá. Dnes v Estonsku máme politikov, pravičiarov, ktorí hovoria, že legislatívu už máme, na čo treba ďalšiu komisiu, za rovnosť. Táto komisia funguje v Estonsku 5 rokov. Máme novú, novú predsedničku, pretože predchádzajúce právomoci umožňovali iba vydávať odporúčania, nie udeľovať pokuty. A ak nie sú pokuty, ak ľudia majú právomoci iba udeľovať odporúčania, nie je to dostatočne silné. Komisárka pre rovnosť je čosi, o o čom hovoria Estonci, že to možno nepotrebujeme a možno takéto hlasy zaznievajú aj v iných členských štátoch EÚ, nie len v nových, ale aj tých, ktoré už sú v Európe dlhý čas. Preto si myslím, že musíme sa za, zaslúžiť o súčinnosť, o kooperáciu a pracovať tak, aby naše vnúčky a vnúci, keď sa stanú riaditeľmi a riaditeľkami, možno už vtedy nastolíme rovnosť v riadiacich funkciách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Ovia. A teraz by som rada dala príležitosť poslancom a poslankyňam, aby sa vyjadrili najprv pani Gumaj. Chcela by som vám pripomenúť, že každý z vás má dve minúty na to, aby predložili to, čo chcú povedať. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsednička. Silne som presvedčená, že všetci by sme radi urobili maximum pre rovnosť a som veľmi rada, že tu je Roda, pretože jej správa je mimoriadne dôležitá, pretože sa zaoberá sklennými stropmi, ktoré ženy často nedokážu preraziť. Predovšetkým som priateľkou Anike Putfield, a samozrejme, že sa pamätám na prípravu tejto legislatívy, ale samozrejme by som rada chcela pripomenúť každému v tejto miestnosti, že v 70. rokoch, ak ste sa rozhodli, že ženy a muži budú pracovať spolu, všetci očakávali, že výsledkom bude, že bude viac detí a že Ajen Sossenberg, ktorá je rodovo citlivou ministerkou a predtým bola ministerkou zahraničných vecí, vidíte, že zostala doma so svojím vlastným synom, že nechodí do práce. Tak len toľko k tomu, ako funguje rodová rovnosť v praxi. Aj muži sú rodovo citliví, aj muž zostal doma vo vláde so svojím synom. Lenže odkedy sme začali pracovať na tejto správe, veľa vody uplynulo. Je mi veľmi ľúto, že nemohli sa v paneli k nám pripojiť mnohé ženy, ktoré slúbili účasť. Na včerajšej ministerskej schôdzke jej účasť bola však veľmi dôležitá, pretože práve pani e, belgická štátna zastupkynia e, má čo povedať. Napríklad aj v Maďarsku máme e, takých ľudí, ktorí neprejú rodovej rovnosti. V Poľsku platí to isté, v Španielsku v to platí rovnako a preto španielske, belgické a maďarské predsedníctvo sa mohl, môžu spojiť a aj v tejto veci viac pracovať. Ja osobne budem veľmi kritická k tejto perspektíve rodovej rovnosti, podobne ako Lisabonská stratégia, bol to iba kus papiera a ženy a muži štatisticky sa kedysi podchy- dokázali podchytiť. Teraz máme štatistiky spojené, to sa mi tiež nepáči. Veľmi rada by som bola, keby sa niečo v tomto urobilo. Ďalšia vec je nerovnosť platov medzi mužmi a ženami. Aj v tom by sa malo niečo urobiť, pretože ak ženy žijú v chudobe, tak tiež sa nedá nič dosiahnuť. A ešte chcem niečo povedať, Wendy hovorila o tom, ako sa správať v riadiacich funkciách. Ja by som k tomu chcela povedať dve veci. Verím, že ženy eh, by sú názory, že ženy nie sú schopné viesť, že nie sú rovné mužom v biznise, že to nedokážu. Ale pán profesor Michel Feristody z Francúzska jasne ukázal, že tie firmy, ktoré sú kotované na francúzskej burze a majú viacej riadiacich žien, e, pracovníčok žien, lepšie dokázali odolávať hospodárskej kríze. Vidíte, muži spôsobili krízu a ženy to teraz napravujú. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani Kumar. Pani Thompsonová, nech sa páči. Ďakujem pekne za prezentácie, ktoré boli skutočne veľmi zaujímavé. Ja som z Dánska a dánsky minister rovnosti sa zúčastnil na stretnutí včera a povedala, pomôžte mi, chcú zaviesť kvóty. Ja uprednostňujem kvalitu pred e, ženami, použil, použila slovo Kvina a chcú robiť krížové výpravy proti kvótam, ktoré, prednášu, ktoré predstavuje Európska komu- komisia. Čiže ja potrebujem byť teraz proti, na toto pripravená. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Prezentácie sme tu počuli. Pozorne som počúvala, čo ste urobili v Norsku, ale mám zo pár otázok. Myslím si, že váš Prvý konzervatívny minister Edvard Gablier bol skutočne odvážny, keď zaviedol tieto kvóty. A zaujímalo by ma, či Norsko inš- sa inšpirovalo uh, tou in- afirmatívnou aktivitou, kde máme v Spojených štátoch tú novú ten nový krok, a ktorý by sme chceli teraz uh, tieto dramatické kvóty zaviesť aj v Európe. Spomínam si, že ste hrozili podnikom, že zatvoríte podniky, ak neakceptujú e, tieto kvóty v radách. A spýtala som sa aj španielských kolegov, keď robili legislatívne e, úpravy, či mysleli na takéto kvóty a taký, a oni povedali, že nie, pretože my máme 20% nezamestnanosť a my nemôžeme teraz povedať, že chceme zatvoriť podniky, ale poznám, že situácia v Norsku je odlišná a aj u nás v Dánsku sú diskusie ohľadne týchto opatrení, ktoré by sa mali urobiť a ako ich vlastne zapracovať. Ale pokiaľ ide o Francúzsko, aké sú tam tie konkrétne opatrenia? Čítala som o týchto opatreniach v Le Monde a v Liberation, keď som sa o to zaujímal, ale zdá sa mi, že tá diskusia sa potom o tých opatreniach ako keby vytratila. A vy mi tu hovoríte, že budete hlasovať o tejto legislatíve v Senáte a stále na nej ešte pracujete a kedy môžeme očakávať, že táto legislatíva bude už odsúhlasená a bude pripravená na implementáciu vo Francúzsku, vašej krajine? A záverom, pokiaľ ide o Belgicko a situáciu v Belgicku, uviedli ste, že uviedli ste tých 6 opatrení. Kedy vy uplatníte týchto, tieto 30-percentné kvóty žien? Ďakujem pekne, pani Thompsonová. A ešte tu je jedna otázka, pani Kráca, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem našim pozvaným hosťom poďakovať za ich konkrétne vystúpenia. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi užitočné. Chcela by som poprosiť zástupkyňu belgického predsedníctva, aby nezávisle od belgickej skúsenosti a belgického predsedníctva odpovedala, či zamýšľa e, otvoriť nejakú e, špeciálnu konkrétnu iniciatívu, či už ste o tom hovorili na rade. Ďakujem pekne. A myslím si, že teraz by sme mali urobiť pár záverečných poznámok. Najprv začneme s našou pani Holandov z Norska, pretože bude musieť čoskoro odísť. Poprosíme rečničku, nech si zapne mikrofón. A, prepáčte, musím a, o chvíľu cestovať. Pretože musím chutiť lietadlo do Osla. Vypočula som si vynikajúce pripomienky a poznámky taliansky návrh na databázy s CVčkami. To sme nezaviedli e, v Norsku Zaviedli sme to v časti a aj tak to nepomohlo, pretože e, biznismeni nepoužívali tieto databázy z životopisných žien. V USA nemajú pozitívnu diskrimináciu v podnikateľskom sektore ani len jedno jediné opatrenie. Inšpirovalo nás to, ako sa používali kvóty v iných systémoch. Od 88. roka máme zákon o rodovej rovnosti a čo sa týka kvót, najprv sme pripravili isté podhubie a až potom sme zaviedli kvóty a podobné opatrenia aj na regionálnej úrovni, aj na štátnej úrovni. A až potom sme zaviedli kvóty do tisícok malých firiem. Ako ministerka by som nemala sa k tomu vyjadrovať, poviem len toľko, že si veríme nominačné výbory vo veľkých firmách, ktoré sú kotované a verejne obchodovateľné, sa museli naučiť využívať celkové osvetlenie a nielen baterku, keď sa má metaforicky vyjadriť, pri hľadaní človeka, ktorý má mať riadiacu funkciu. Toto bola tá najdôležitejšia zmena v, rátaní, v zavedení nových zákonov v Norsku. Zákon teraz hovorí, že treba nominovať tých, ktorí sú vysoko kvalitní, odborní pričom sa bude celkovo hľadať e, širokým osvetlením medzi absolventmi vysokých škôl, nie len úzko zamerane. Čo sa týka sankcií a pokut, nezaviedli sme nové pokuty, keď sa nám keď sme sa snažili uplatniť tento zákon, výkon zákona v praxi, pretože celé roky sme sankcie mali v systéme a ak rodová rovnosť nebola dodržaná, ak boli riadiace pracovničky v menšine alebo neboli v predsedníctvách firiem. Neboli za to pokuty. My sme len pridali teraz nové kritéria. Ďakujem pekne, pani Holeva. E, želám vám šťastnú cestu do Osla, do Norska. Veľmi pekne ďakujeme, že ste mohli medzi nás prísť. A teraz by som udelila slovo pani Bertovej na záverečné pripomienky a možno aj na odpovede na otázky, ktoré boli stanovené. Ďakujem vám za otázky. Najskôr, pokiaľ ide o Belgicko, 8 aktivít, ktoré som spomenula, sú výsledkom analýzy, ktorú ministerka nám poskytla osobne. A pokiaľ ide o e, našu činnosť s ministrami, E, čo chceme my ako Belgičania urobiť, tak ona práve premýšľa nad otázkou kvót alebo nad nejakými afirmatívnymi potvrdzujúcimi činnosťami a preto chce v belgickej vláde vytvoriť pracovnú skupinu, e, kde by pracovali rozliční ľudia z rozličných ministerstiev a e, pracovali by na príprave zákona, pri ktorom by sa určite inšpirovali aj francúzskou a norskou e, iniciatívou a skúsenosťou. Teda to je k belgickej situácii. No a pokiaľ ide o prácu belgického predsedníctva, chcela by som vám vysvetliť, že priorita je, ktorú si Belgicko ako predsedajúca krajina rade E, stanovila, to je dosiahnuť rovnosť platov. A teda tomu sme plne podriadili našu činnosť. A to je vlastne v istom zmysle súvisí s tými témami, ktoré sme tu teraz uvádzali. E, samozrejme, že treba ísť až do konca, treba byť dôsledný, ale my budeme e, treba, e, žiadať členské štáty, aby si vytvorili cieľené stratégie a špecifické aktivity, ktoré by tieto integrované stratégie mali podporovať. A aktivity by sme identifikovali my. Medzi nimi sú napríklad prijatie kvantitatívnych opatrení na zvýšenie prístupu žien na tie miesta, kde sa vyžaduje istá miera zodpovednosti. Takže toto je skôr politická ako legislatívna práca a to je podľa nášho názoru taký prvý krok. Ak všetko dobre pôjde, takto členské štáty príjmu na rade EPSCO v decembri a mohol by to byť jeden krok vpred v tejto téme. Vám tak, ok, um, vy... Ďakujem. Dúfame, že aj v budúcnosti budeme dobre spolupracovať s belgickým predsedníctvom. Máme veľa spoločných otázok, pri ktorých my dúfame, že budeme skutočne dobre kooperovať v budúcnosti. Ďakujem za vašu prítomnosť. A teraz dám ešte slovo pani Cimermanovej. Nech sa páči. Ja by som vám chcela odpovedať veľmi stručne, ale myslím, že treba pochopiť, že na to, aby bol vyhlásený nejaký zákon, tak musí prejsť e, národným zhromaženým a senátom. Tento zákon bol prijatý, schválený v národnom zhromaždení v januári 2010 a teraz e, dnes práve je v schváľovacom konaní v Senáte a ak prejde, tak by mal byť vyhlásený 1. januára 2001 a potom ho treba aplikovať a uviezť do praxe. Čiže to je úplne normálne, že my aj naďalej pracujeme, pretože ja už som vám vysvetlila, že medzi obdobím, keď je to v parlamente a v senáte, tak je tam istý tlak, najmä zo strany zamestnávateľov, aby tento zákon neprešiel. Dnes o tom budú v senáte hlasovať, predpokladám, že s tým nebudú problémy. No a o také dva roky uvidíme, možno, že o tri roky uvidíme, či budeme mať tých 20% žien. Ak nebude 20% žien, tak e, budú nastúpia prvé sankcie a ak nebudeme mať na konci stanoveného obdobia 40%, tak budeme aplikovať sankcie, to je to odmeňovanie za prítomnosť. Čiže my očakávame, že v priebehu 6, maximálne 7 rokov budeme mať 40 žien e, v dvoch tisícoch francúzskych veľkých podnikov. No a pokiaľ ide o belgické predsedníctvo, vy máte aj parlamentné iniciatívy, pokiaľ ide o kvóty a v správnych radách. A myslím si, že e, v polovici novembra spolu s členmi Európskeho parlamentu budeme túto tému riešiť. Myslím si, že vaša ministerka tam bude tiež pozvaná. My Pozývame všetkých našich európskych kolegov, my pozývame e, aj príslušných ministrov. A nie, nie, opravuje sa rečnička, to je niečo iné. <laughs> Euh, Takže, ak zákon kope Zimmerman, prečo kope, lebo to je pre, prezident mojej skupiny, Prečo som ho uviedla ako prvého? Jednoducho preto, lebo viete, keď máte predsedu vašej skupiny, ktorý vás podporuje pri presadzovaní návrhu zákona a keď na základe toho môžete očakávať 40-percentnú účasť je na miestach e, s mierou zodpovednosti a rozhodovacieho procesu, tak preto som sa rozhodla a dať mu prednosť a teda je to zákon Kopé Zimmermann. Ďakujem pekne pani Zimmermanová a gratulujem k tomuto zákonu, ktorý nesie vaše meno. Ďakujeme pekne aj za vašu prítomnosť. Ďakujeme, že ste prišli. A teraz by som požiadala, aby sem ku mne e, prišli zástupcovia ďalšieho panelu. Poprosím vás, príďte sem. Då ska vi övergå till en eh, diskussion på temat om... Teraz prejdeme k ďalšiemu panelu. Ide tu o politické opatrenia na to, aby sme dosiahli rovnovahu medzi mužmi a ženami. Tešíme sa, že môžeme privítať členov panelu. Chcela by som najprv dať slovo pani Tajma Samanovej. Je riaditeľkou Európskej siete pre ženy vo vedúcich pozíciách vo Francúzsku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ľutujem, mali sme tu taký malý technický problém. Ďakujem za pozvanie. Ja som tu v mene European Network for Women Leadership E, my vlastne regrupujeme stovky žien, ktoré sú aj v sále a ich hlavnou charakteristikou je, že sú Európanky, teda pochádzajú z členských štátov EÚ, zo štyroch rozličných sektorov, teda z verejného sektoru, ako volené alebo zamestnankyne, E, ženy z podnikov, riadiace kádre šéfovia podnikov alebo z finančníctva a z univerzít a my spolu sa zamýšľame nielen nad problematikou žien, ale ja zachádzam ešte trošku ďalej. Chceme trošku e, odstrániť medzi mužmi a ženami ten problém, že muži e, jednoducho E, dokážu v práci nemyslieť na svoju rodinu, zatiaľ čo ženy stále bežia z práce do rodiny a tak ďalej. Takže to vyvoláva často politické, e, sociálne, ekonomické diskusie. A my sme teda pred tromi rokmi vytvorili túto sieť, teraz máme okolo stovky členov, partnerov v USA a v ďalších častiach sveta keď chceme hovoriť o problematike žien, ženy a leadership, e, čo nutne neznamená, že teda ženy skutočne v vodkine, lebo ženy sa môžu situovať na inej úrovni ako úplne na samý vrch. Takže ako my udržiavame, ako ideme dopredu e, v tejto oblasti. No a tu chcem uvieť také prvé konštatovanie, ktoré je naozaj prekvapujúce, lebo keď sme začali na tejto téme pracovať, hľadali sme konkrétne analýzy, univerzitné štúdie a zistili sme, že ich veľmi veľa nie je. Ale navyše je veľmi málo číselných údajov o ženách v exekutíve. Zatiaľ čo, e, pokiaľ ide o stredný manažment, tam takmer nič nenájdeme. Takže e, my sme potom použili e, databáze Európskej únie, štúdie o, z ekonomického svetového fóra. Potom je niekoľko štúdií o ženách v, tejto, v tých, tomto postavení a potom sú to ešte štúdie, ktoré e, vypracovala spoločnosť 21st o ženách v exekutíve, ale aj tak je veľmi zaujímavé, keď si všimnúť si, kde sú ženy v hierarchickej pozícii na tej najvyššej úrovni dnes. A tam máme veľmi zaujímavé údaje. Keď sa pozrieme na to, aké sú verejné politiky, ktoré dnes v tejto oblasti existujú, tak to závisí od jednotlivých krajín. Smernice existujú vo všetkých krajín. Sú to smernice o rovnosti odmeňovania, o politike vzhľadom na deti a potom teda tu máme zákony o ženách e, v top manažmente. V Norsku takáto legislatíva už existuje, čo skoro bude aj vo Francúzsku. No ale samozrejme, že treba potom aj sledovať a aplikovať tieto zákony. Toto všetko sú prvky, ktoré treba naozaj skúmať, lebo poskytujú veľmi zaujímavé poznatky. Pokiaľ ide o údaje, tak moja spoločnosť sa rozhodla, že začne s výskumom, aby zmapovala situáciu zien, žien a ich miesta v hierarchiách a mm, často sme predpokladali, že ich počet je nedostatočný. A takisto tu boli otázky, kde sa nachádzajú tak, a ako treba a kde konať. Lebo predsa len sú tu isté konštatovania. Nechcem to tu stále opakovať, ale možno sme to dostatočne nepovedali, že dnes ženy predstavujú 60 absolventov vysokých škôl, ktorí dosiahnu diplom, ale iba 13 žien sú šéfky tých veľkých spoločností. To znamená, že ženy e, strácame. Strácame ich oveľa skôr, ešte skôr, ako ich môžeme mať v rôznych exekutívnych výboroch a, a vlastne v top pozíciách. Máme niektoré krajiny, ktoré môžu poskytovať isté príklady iným, môžu ísť príkladom iným, kde sa nachádzajú a, a tak ďalej. Dá sa povedať dnes, že skutočne materská dovolenka dnes nepredstavuje problém. Niektorí hovoria, že práve materská dovolenka spôsobuje odchod žen, ale nie, k tomu dochádza neskôr a chcem teraz citovať, myslím, že to je UF, ktorý túto problematiku skúmal. Prečo ženy odchádzajú zo zamestnania po materskej dovolenke? Oni sa vrátia a potom teda zostanú a potom odídu. A v štúdiách, e, ktoré boli vykonané, ženy neodchádzajú preto, že by mali veľa práce, ale odchádzajú preto, že nemajú dosť práce, lebo vnímanie manažerov sa mení, oni sa stávajú matkami rodín a už im nie sú zverované zodpovedné úlohy a vy viete, že v podnikoch je situácia podobná ako v politike, teda e, rozhodovací proces a prenos odpovednosti e, je veľmi rýchly. A e, keď napríklad nejaká žena je po materskej dovolenke, tak ju jednoducho preskočia, idú k mladšej alebo k staršej. Takže to sú veci, ktoré ešte chceme overiť aj na európskej úrovni, ale taký prvý pocit, ktorý z toho všetkého máme, je, že kedy ženy odchádzajú zo zamestnania, prečo odchádzajú a čo urobiť preto, aby zostali. Už sme sa pozerali a naša empirická skúsenosť na, aj v našej sieti je taká, že ženy, ktoré dosiahli istú úroveň moci v administratívnej, ekonomickej alebo politickej oblasti, a potom odišli, tak samozrejme, že e, my, my sa s veľkým záujmom pozeráme na situácii v Norsku, lebo tam aplikujú pomerne globálny prístup na riešenie tejto problematiky. Teda na, napríklad často sa hovorí, že e, e, a niekedy sa tu také dosť negatívne komentáre vyskytuje, ale nikto nemôže E, sa postaviť proti kandidatúre žien na nejaký špičkový post. Samozrejme, že v prvom rade treba bojovať proti stereotypom. Ja vám chcem uvieť príklady žien, ktoré sa práve vrátia z materskej dovolenky, ako aj skutočnosť, že keď ste šéfkou podniku, hľadáte svojho následníka, identifikujete jeho potenciál e, a hľadáte niekoho, kto sa na vás podobá. No a na prvý pohľad je zjavné, že žena sa na muža nepodobá, takže potom si ju oveľa ľahšie vylúčujú. Ja si myslím, že to je ten hlavný problém. A ja som z krajiny, kde inteligencia žien nebola nikdy neznáma. E, zoberme si také kurtizány. Už takýmto spôsobom sa vlastne oni dokázali presadzovať a neskôr aj teda v profesionálnom živote. Teda problematika stereotypov nie je jediným problémom. Potom je tu aj presvedčenie žien, že vás môžu jedného dňa nahradiť. A tam tá situácia je trochu komplikovaná. Ten druhý blok je vlastne voľba medzi materstvom a kariérou. Netýka sa to každého, ale je to niečo, čo nemôžeme ignorovať Máme na to často veľmi také kontrastné príklady. Máte krajiny, kde sú ženy naozaj v pozíciách leadershipu vo veľkom množstve, vo vyššom množstve ako je priemer, napríklad USA, ale ako v Nemecku, ale na druhej strane tam veľmi málo pracujúcich eh, matiek a ešte, ešte menej žien, ktoré majú rodinu. Napríklad v Norsku máme príklad, práve na túto situáciu. Máte tam vysokú mieru žien, máte, ktoré pracujú. Vo Francúzsku je 15 až 80 žien, jedného až dvoch detí, ktoré pracujú. To je výborné. Ale sú krajiny, kde niektoré, napríklad v USA, že kde niektoré ženy sa vzdali materstva, aby mohli budovať svoju kariéru. Takže aj toto treba zohľadňovať a treba si položiť otázku, ako sa vyhnúť tomu, e, že postavíme ženu pred voľbu buď rodina alebo kariéra, lebo pred mužov to nikto nestavia. Takže to je téma, v ktorej ste veľmi mobilizované a naozaj rozdelenie úloh v rámci rodiny, v rámci spoločnosti, s krajinami, s politikami, napríklad politika starostlivosti o malé deti, v predškolských zariadeniach. Potom tu máme zákony o rovnosti šanci a pozitívnej diskriminácii, aby sme dosiahli také, také úrovni, akú, po akej túžime. Chcem pripomenúť európske smernice, ktoré už dlho hovoria o potrebe rovnosti platov a že je to teda potrebné presadzovať, ale ešte stále sme tento cieľ nedosiahli. A potom tu máme zákon o kvótach, o parite, o hierarchických úrovniach a takisto ja sa nechcem vyjadrovať k tejto téme, lebo ja nie som... Ma, no, neustále váham nad týmito témami, ale myslím si, že to je veľmi zaujímavá otázka, ale veľmi komplikovaná otázka. Myslím si, že v istom okamihu treba prijať isté rozhodnutie a treba zasiahnuť, ale ne- neexistujú e, zákony o pozitívnej diskriminácii v oblasti odmeňovania miest a dohľadu a opatrení. Ak nie, tak to veľmi rýchlo e, vlastne sa celá tá situácia presunie do čiste teoretickej roviny a my môžeme si to naďalej rozprávať a dizertovať o veciach, ktoré sú dôležité na úrovni teoretickej. Potom tu máme ďalšie dôležité témy a síce poprvé otázka výchovy. Hovorili sme o stereotypoch, tie sú súčasťou spoločnosti muži, ale aj dievčata. Je dôležité, aby sa dievčata a ženy presvedčili o tom, že aj oni môžu túžiť po pozíciách, kde je istá právomoc a moc a v žiadnom prípade by nemali byť obmedzované stereotypmi a potom sú tu ešte aj pozitívne pol- politiky, ktoré možno presadzovať tak, aby sa ženy presadili na tej najvyššej úrovni v spoločnosti, či už z hľadiska výchovného, alebo aj vytváraním takých modelových e, úloh žien v spoločnosti. Myslím si, že to je jeden z najefektívnejších spôsobov, ako E, vlastne dievčatá istým e, spôsobom motivovať, aby si vybrali aj takúto cestu, takú schému, aby sa s ňou identifikovali a aby dosiahli svoje ciele. Myslím si, že nemožno e, si nevšíma diskusiu verejný sektor, privátny sektor, lebo to zasahuje do vnútornej politiky našich podnikov a keď chcete nejaké príklady, ja som dlho pracovala, dnes som, eh, som advokátka privátna na voľnej nohe, ale dlho som pracovala pre veľké americké korporácie a viem, že teda ten kultúrny gab je tam dosť výrazný, ale je veľmi zaujímavé všimnúť si, ako fungovali a aký tlak a aký pomer síl sa tam prejavuje. A musím povedať, že pri práci s našimi americkými kolegyňami nám dlhšie trvalo, kým sme si vlastne stanovili tieto naše ciele a naozaj niekedy sa treba vzdať priateľstiev, e, ktoré sú niekedy také paternalistické v rámci podnikov medzi ženami a mužmi, ale si to E, ale vlastne to umožní potom vytvoriť taký pomer síl dosť efektívny. A isté, že to je niečo, čo je veľmi zaujímavé. Napríklad máme tu isté podnety, že americké firmy identifikujú a uznávajú ženský talent. Takže myslím si, že tam je to dosť e, účinné. Nehovorím, že to treba robiť, ale funguje to pomerne dobre a v každom prípade teda zásluhy takisto e, si to zaslúži e, vytvorenie takého spoločenského tlaku. A táto problematika by mala naozaj e, byť prítomná vo všetkých podnikoch ja ako príklad uvediem e, podnik, e, ktorý som opustila pred niekoľkými mesiacmi a kde politika rôznorodosti bola úplne v centre. Je to Microsoft. E, tam bola úplne v centre záujmu. Oni sa rozhodli, že rôznorodosť je skutočným heslom podniku, základom jej, jeho rozvoja a kreativity, pretože to bol veľmi dôležitý prvok. No a druhá vec ktorá si myslím, že je dôležitá a ženy ju často ne, nevnímajú. To sú siete a stretnutia žien z niektorých sektorov, aby sa im trošku rozšírili horizonty, napríklad medzi domova podnikami, ktoré sa rozhodnú používať našu sieťkom aby mohli konfrontovať ich riadiacich pracovníkov s iným svetom a takto získali schopnosti a kompetencie, ktoré im umožnia e, nájsť miesto v rámci firmy s potenciálom a s dobre identifikovanými ľuďmi. Takže politika ľudských zdrojov vo verejnom aj privátnom si, ktoré je jedným z dôležitých prvkov tejto témy. No a na záver, zastúpenie žien, už sme o tom hovorili aj na predchádzajúcom zasadnutí a úloha médií v tejto téme je tiež veľmi dôležitá. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pani Samanová. A ďalšou rečníkov je pani Irene Natividad ktorá je predsednička Svetového samitu žien v USA. Vítajte u nás v našom výbore a máte slovo. Am I on? Je mikrofon zapnutý v poriadku? Ďakujem, pani predsednička, za možnosť prihovoriť sa vám a prihovoriť sa výboru v téme, na ktorej mi tak veľmi záleží. Tí z vás, ktorí nepoznáte, globálny summit žien. Je to miesto stretnutia posledných 20 rokov žien vo funkciách, žien líderiek, vo vedúcich funkciách a zdieľame tam rozhodnutia a riešenia o tom, ako sa podielať na moci a na vedení. Sú to väčšinou ženy líderky, ktoré pracujú v medzinárodných firmách. Po 13 rokov robíme aj výskum, ako ženy riaditeľky, líderky na celom svete sa správajú, aby sme zhromaždili informácie, máme presné čísla, kde je koľko žien. Keď sme začali v roku 1989, jediná organizácia v USA sa venovala týmto štatistikám, a to, aj to len veľkým firmám. Nedávno sme robili výskum s Medzinárodnou finančnou korporáciou Svetovej banky a zoskupili sme všetky možné údaje o ženách v správnych radách firiem na celom svete. Nikto to dovtedy neurobil. A my sme vytvorili takýto globálny profil toho, kde všade ľudia, e, kde všade ženy sú v správnych radách veľkých spoločností, v exekutívnych funkciách. Boli sme prekvapení, keď sme zistili, že máme údaje z 51 krajín z 26 rozličných zdrojov. Takže by som vám chcela povedať, že sa s vami rada podelím dnes popoludní o výsledky tohto výskumu. Zistíme, kde pracujú ženy vo funkciách a čo robia rozličné krajiny, aby potisli istým spôsobom ženy rýchlejšie do týchto vedúcich funkcií. Vy v Európe e, vás to isté bude zaujímať. Pozrite si moju prezentáciu, neviem, či je čitateľná. Ak vidíte na čísla, vidíme, že Norsko je najvyššie 40,3 žien vo vedúcich funkciách a Cyprus je, myslím, 3 a ani ja na to dobre nevidím. Ďalšie nízke čísla vidíme v Taliansku, vo Francúzsku nie, prepačte, opravuje sa rečnička, v Portugalsku a v, na Cypre. Tam zastúpenie žien vo vedúcich funkciách je len okolo 3 takže európsky príbeh znie veľmi dobre keď sa pozrieme na jednotlivé krajiny. Ale keď spravíme priemerku, tak to už neznie tak dobre. Čo sa týka zastúpenia žien vo vedúcich funkciách, v správnych radách veľkých firiem, je to pod 20 To nie je žiadny oslepujúci, oslňujúci výsledok. Ako sa porovnáva Európa so zvyškom sveta? Ako je na tom? Je na tom celkom dobre. Vidíme, že najvyšší stĺpec siaha po 12 presnejšie 11,9 Nie je to číslo, ktoré by na nás zapôsobilo, ale teraz už nevidím vôbec nič. Nevadí? Nevadí. Ja budem radšej, keď vy budete vidieť čísla, ja budem e, komentovať v tme. Máme tu rozpätie od 11,9%, ale pamätajme, že to je najvyšší, najvyššie percento. Berme to, že to je priemer medzi 40% v Norsku a 30% na Cypre, Portugalsku a v ďalších krajinách. Ako to je v oboch Amerikách? Vidíme, že to je 9,9%. A predstavte si, že v Spojených štátoch to číslo je obrovské a v Mexiku je veľmi nízke, 2,5 Pozrime sa teraz na Áziu a Tichomorie. Toto číslo žien v riadiacich funkciách je len 6,5 najvyššie číslo je 10 vo Filipínach, v krajine, kde som sa narodila ja. A najnižšie percento je 1,4 v Japonsku. A posledná svetová oblasť, Stredný východ a Severná Afrika od 14%, ktoré je najvyššie číslo v Izraeli, až 0,2 v Sádskej Arabii, priemer je 3,2. Čo si z toho vyvodíme? Nezáleží na tom, eh, v akej časti sveta ste, či je to Európa, Spojené štáty alebo napríklad Japonsko. Zastúpenie žien vo vedúcich funkciách na špičkových pozíciách, ak ich môžeme tak nazvať, vo veľkých firmách je všade minimálna. Takže nie je to príbeh, ktorý by znel úžasne. Nemáme tu žiadnu hlavnú hrdinku. Vo vedúcej úlohe možno Norsko, Švédsko, ale celkovo tých hrdiniek veľa nemáme. Čo s tým jednotlivé štáty robia? Už ste si vypočuli z predchádzajúcich prednášok, najmä zo situácie v Norska a vo Francúzska, že sa pokúšajú využiť najpopulárnejšie stratégie a to sú kvóty. Pozrieme sa na ďalšie, ďalšie diapozitív. Na ľavej strane máme tie štáty, ktoré zaviedli kvóty, alebo aspoň ich navrhujú pre všetky firmy, to znamená verejne obchodovateľné firmy, Norsko, Španielsko, už má zákon, dokonca aj zavedený do praxe, Island, iba pre verejne obchodovateľné firmy na burze a Francúzsko, čo skoro príjme takúto legislatívu Holandsko, má zložitejšiu cestu k tomuto cieľu, pretože žiadajú 30 kvót v zaslúžilo manažmente alebo v odbornom manažmente. Vidíme, že tu nie je miesto pre v štátom vlastnené firmy, ale Izrael začal takúto iniciatívu už v roku 1993. E, Bolo tu novelizácia tohto zákona, kde sa hovorilo, že správne rady musia byť diverzifikované, čo sa týka rodov. Ďalší príbeh pochádza zo, z Južnej Afriky, kde šlo o apartheid a v privátnom sektore sa aplikovalo toto právo. Ale pozrieme sa na Dánsko, Fínsko, Írsko a Island. Dánka, ktorá tu bola pred chvíľkou, by mala vedieť, že v Dánsku už je kvóta pre štátne firmy. Tam už kvóta je stanovená štátne. Firmy sú obrovské firmy, napríklad aerolínie, energetické firmy niekedy ropné spoločnosti, takže to je veľká vec, ak tam už sa presadili kvóty pre ženy v riadiacich funkciách. Nemecko ešte nemá oficiálne zákonodárstvo, ale mesto Berlín má. 50 na e, mestskej radnici musí byť žien v vysokých funkcií, aj Nuremberg. Pre firmy, ktoré majú čosi dočinenia s akciami v miestnej samozpráve. Tam takisto sú kvota v Kanade, federálna kvota neexistuje, ale provincia Quebec, ktorá sa vždy snaží byť napred pred Kanadou, má kvotu 50% a hádajte čo? 40, niečo percent žien už je vo vedúcich funkciách. O Belgicku sme už počuli, na federálnej úrovni sa navrhuje tento zákon a Kanada takisto si chce zaviesť kvóty na federálnej úrovni. Prečo vám to všetko hovorím? Chcem vám ukázať obraz. Je to globálny jav celosvetový jav, ale najmä v Európe sa objavujú tieto snahy kvót. Prečo práve v Európe sú kvóty také populárne číslo 1? Dôvod, pretože to funguje, či sa vám to páči alebo nepáči, kvóty fungujú. Ak chcete zvýšiť počet žien rýchlo vo vedúcich funkciách, tak potom im treba dať legislatívny mandát a ženy sa do vedúcich funkcií dostanú. V Norsku napríklad. To bolo jasné. To je príbeh, ktorý treba nasledovať. Najprv sa tvrdilo, žiadne ženy nenájdete, ktoré by chceli byť vo vedúcich funkciách. Potom sa tvrdilo, za taký krátky čas nenájdete toľko žien. A napriek tomu, keď sa kvóty zaviedli, Norsko jednoducho bez toho, že by sa rozvrátilo hospodárstvo a firemná činnosť a podniky a že by sa vytvoril chaos, keď sa zaviedli kvóty 40 žien v správnych radách. Napriek tomu všetko prešlo hladko a Norsko funguje. Prečo? Pretože v Európe Mnohokrát už existujú kvóty pre politické zastúpenie žien a teraz sa to len presúva do hospodárskej oblasti, do privátneho sektoru. A napokon chcem povedať, že Európa má mnoho štátnych firiem. To znamená, že štátne alebo verejné e, firmy vlastnia mnohé akcie, akcie, ktoré znamenajú, že ich hlas je silnejší a môžu hovoriť do zloženia predsedníctiev do zloženia správnych rád. Preto v Európe kvóty fungujú. Bolo by to úžasné, keby Európsky parlament mohol sa zapojiť do tohto tlaku, do tejto dynamiky, pretože Európa čo skoro prebehne nie len Spojené štáty, ale aj každú jednu krajinu vo svete, pretože zmení tvár, symboliku riadiacich funkcií špičkových veľkých firiem uvidíte, že každý sa bude pozerať na vás a pýtať sa vás, ako ste zvýšili počet žien riadiacich pracovníčok v špičkových pozíciách. Aká je ďalšia stratégia, tentokrát súkromného sektora, na posunutie žien vpred? Ako vidíte, máme tu isté výbory alebo komisie, ktoré môžu nominovať ženy a tým zabezpečovať rodovú rovnosť a rovnováhu medzi mužmi a ženami. Buď existujú zoznamy a vymieňajú sa ženy za mužov, pričom sa zabezpečuje dobrá úroveň vedenia, riadenia. Kvalita je zabezpečená. Toto celé sa nazýva rôznorodosť správnych rád. V roku 2008 sa začalo hovoriť o rodovej rozmanitosti. Pozrime sa, Švédsko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko a Británia už vyhlásili, že budú existovať isté etické kódy, ktoré budú sa správať podľa rôznorodosti správnych rád, podľa takéhoto sloganu. V niektorých firmách sa správali podľa týchto odporúčaní a v iných firmách obvinili firmy, že nesplnili túto požiadavku a tieto firmy museli potom verejne vysvetľovať prečo. Nemecko tiež má takúto povinnosť vysvetľovať, prečo sa neobratili na takéto komisie a musia svojim akcionárom na záverečných výročných stretnutiach vysvetľovať, prečo nesplnili takúto požiadavku. Komisia pre cenné papiere teraz v USA vyžaduje každoročné podávanie správ. Najagresívnejšie iniciatívy nepochádzajú z Európy, ale z Austrálie. Od januára 2011 e, firmy v Austrálii, ktoré sú tam verejne obchodovateľné na burze, musia uvádzať percento žien v správnej rade, na manažerských funkciách a aj medzi pracovníkmi ako takými. Tiež musia vysvetliť, čo plánujú urobiť, aby zvýšili tieto čísla žien, zastúpenie žien. Pravdepodobne to je najrazantnejšia dnešná iniciatíva, o ktorej vieme. Tretia stratégia, o ktorej chcem hovoriť, je niečo, čo sa podľa mňa stane to najefektív, tým najefektívnejším, najefektívnejšou stratégiou. Volá sa to prípadová štúdia pre biznis. Čo to znamená? Prípadová štúdia v podnikoch. Väčšina krajín v Európe a v USA, ako aj Turecko a Vietnam, sa zhodli na jednej veci. Čím viac žien v špičkových riadiacich pozíciách a čím viac žien v správnych radách, tým lepšie finančné výsledky tieto firmy dosiahli, čo sa týka návratnosti investícií, návratnosti aktív, zvýšenie hodnoty ak- akcií alebo zviditeľnenie sa pri auditoch a celkových finančných hodnoteniach týchto firiem. Už teraz je výskum, bola by som rada, keby to bola tá pani z Dánska, aby povedala svojej ministerke, ministrovi, že to, čo chcela, tú muníciu, že jej môžem dať. Už teraz je mnoho žien v súkromnom sektore a o nich sú výskumy, ktoré robia univerzity. Mnohé univerzity robia takýto výskum. Ja som teraz e, sa zoznámila s ďalším s ďalšími správmi McKenzie, Catalyst, a ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré potom eh, šíria svoje posolstvo prostredníctvom médií. Nie je dobre, keď o takýchto výskumoch sa nevie. Média treba zapojiť a treba informovať firmy, že ide o ich finančnú výhodu a konkurencieschopnosť, keď majú ženy v správnych rádach. Nejde o spravodlivosť, o rovnoprávnosť, ani len o návratnosť investícií, čo sa týka toho, čo vložíme do vzdelávania mužov a žien. Ide o čistú ziskovosť firmy, Čo znamená dobrý zákon? Keď som ja vo mojom veku bojovala toľké roky za práva žien aj u nás na Filipinách, aj v Amerike, nehovorte mi o cieľach a métach, tieto nefungujú. Podobne ako povedala pani Cimerman, dobrá vôľa nestačí, potrebujete legislatívu zaviesť do praxe. Čo to znamená dobrý zákon, dobrá legislatíva? Niečo z toho sa už tu odznelo, ale ja vám poviem tomu ešte viac, pretože to môže tento výbor použiť ako odporúčania. Potrebujete plán implementácie, plán realizácie zákonov. Niektoré kvóty sa stali zákonom, ale v praxi sa neuplatňujú. Prečo to funguje v Norsku? Pretože mali plán, širší plán, širšie podhubie. Premysleli si, ako to má fungovať treba prideliť finančné zdroje. Nie, nie, jedno, nestačí len presadiť zákon a potom neprideliť peniaze na vykonanie tohto zákona, na aplikovanie tohto zákona. Treba poveriť ministerstvo, aby sa staralo o realizáciu. Ďalšia vec, sankcie, aj o tých sa už hovorilo, musia byť zavedené aj sankcie za nedodržiavanie zákona. Bez zuby zákon nikto nepotrebuje, nikto, nik, nikomu nebude trhať žily, keď ho nebude dodržiavať. Vlády v Norsku sa rozhodli, tri vlády za sebou sa rozhodli, že dosiahnu tento cieľ, aj konzervatívci, aj progresívni politici. Mali všetci dobrú vôľu, všetci koaliční partnery musia mať vôľu na presadenie tohto zákona. Ďalšia vec, termíny. Každý musí dodržať všetky termíny a ja som zvedavá, čo sa stane vo Francúzsku, keď už začnú platiť sankcie za to, že nie je dostatok žien v riadiacich funkciách a pritom existujú databázy kvalifikovaných žien. Možno firmy tieto databázy zo životopisných kvalifikovaných žien nevyužívajú, ale treba ich za to sankcionovať. A posledná vec, školenia. Školenia žien a mužov v líderstve, v schopnosti viesť, v riadiacich spôsobilostiach. To je veľmi dôležité, pretože tu máme hospodárskú krízu, a nie len, že treba zmeniť právny rámec, reguláciu ako takú, ale firmy, najmä nadnárodné firmy, ktoré pracujú vo všetkých krajinách na svete, zamestnávajú zamestnancov a zamestnankynie zo všetkých kútov sveta a majú oveľa vyšší dopad na životné prostredie, na, na krajiny, v ktorých pôsobia. A preto by ženy mali mať slovo v správnych radách takýchto firiem. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Pani Irene Natividat. A teraz by som hneď požiadala aj ďalšiu rečničku, ktorá je z Spojených štátov amerických. Privítam pani Elizabeth Benhamovu, ktorá je prezidentkou Organizácie Medzinárodnej federácie uh, zamestnaných žien International Federation of Business and Professional Women v USA. Vážená pani predsednička, poslankyne Európskeho parlamentu, poslanci Európskeho parlamentu. Teším sa, že som vo výbore pre práva žien národovú rovnosť a že mám tú čest sa k vám prihovoriť. Je pre mňa veľká česť a privilegium, že vám môžem niečo povedať v mene federácii žien profesionálok podnikateliek. Ten, táto téma je mimoriadne dôležitá preto, aby sa ženy v hospodárskej sfére dostali na vyššie miesta. Naša federácia je mimovládnou organizáciou, má už 80 rokov, práve dnes má 80. výročie a funguje takmer v 100 krajinách, má tisícky členov a ja som 21. prezidentka. Pripomienkujeme záležitosti, ktoré sa týkajú OSN a vyše 60 rokov bojujeme za ženské záležitosti, najmä za rodovú rovnosť. V osled, posledných dekádach sa mnoho zmenilo na pracoviskách, ale pracovisko ešte stále je miesto pre mužov. Za posledné 3 ročia sa zmenili životy žien zásadne, ale ženy ešte stále čelia hrozným nespravodlivostiam na pracovisku. McKenzie je výskum, celosvetový výskum, ktorý hovorí o tom, ako ženy sa dostávajú do riadiacich funkcií. Tento výskum ukázal, že väčšina manažerok a manažerov e, verí, že čím viac žien je v správnych radách, tým lepší finančný výsledok pre firmu. Ale iba málo firiem si zvolilo túto cestu. 75 vyhlásilo, že existujú, existuje spojenie medzi vysokým podielom žien vo vysokých funkciách a finančnými výsledkami firmy. Teraz, keď čelíme hospodárskym zmetkom a firmy nie sú schopné preklenúť medzi e, preklenúť nerovnosti medzi mužmi a ženami v špičkových funkciách. Prečo? Nie je to prekvapujúce. Tento prieskum ukazuje, že um, rodová diverzita nie je vysokou prioritou vo väčšine firiem a že existuje uh, variabilita v tom, čo firmy si dali za cieľ. Oba tieto faktory boli spracované a výsledky naznačujú, že viac je lepšie. Vo firmách, kde je rodová diverzita vyššia a kde sa stala stratégiou a politikou tejto firmy, ktorá bola aj realizovaná v praxi, e, manažeri, výkonní manažeri hovoria, že majú veľmi vyvážený pomer mužov a žien v špičkových vedúcich funkciách. Rodová diverzita vo firmách, v ktorých je jednou z troch najvyšších priorít, tam je 35-percentný rozdiel medzi tými a lepšia výkonnosť medzi tými firmami, kde majú ženy iba 15-percentné zastúpenie. Vidíme, že ostatní top manažery v ostatných firmách buď podporujú ženy, aby sa dostali vyššie vo firme, alebo nie. A toto je ďalší silný faktor. Podpora z najvyšších miest firiem. Iba v niekoľkých firmách majú ženy vo funkciách, ktoré zároveň aj monitorujú, aký progres zažívajú iné ženy v pohybe smerom nahor. Mnohé firmy hovoria, že všetky firmy sú schopné zvýšiť svoju finančnú výkonnosť tým, že zvýšia rodovú diverzitu v špičkových funkciách. Ak sa stane z tohoto cieľa vysoká priorita pre danú firmu. Vo firmách, kde je rodová rôznorodosť, veľmi vysoko na programe dňa. 80 respondentov odpovedalo, že vyše 15 žien vo funkciách sú ženy a iba 64 tých, kde je rodová rovnoprávnosť a rôznorodosť jednou z troch najvyšších priorít, už tie výsledky boli slabšie v týchto firmách. Takisto tu vidíme zemepisnú rôznorodosť, napríklad v oblasti Ázie, Tichomoria a v rozvojových krajinách je veľmi často príjmaný názor, že rôznorodosť, rodová rôznorodosť v správnych radách a je dôležitá vec, ale v Latinskej Amerike je to iba 25 respondentov, ktorí hovoria, že jedna z desiatich tém, najdôležitejších tém pre firmu je práve rodová rôznorodosť. V Európe sú čísla 28% a 32%. Toto sú veľmi významné čísla. Naša mimovládna organizácia sa zúčastňuje na rôznych konferenciách a e, nedávno sme sa stretli v Tokiu, kde sa ženy rozprávali o tom, ako spolupracovať a záverom bolo, že biznis sa jednoducho dostatočne rýchlo neprispôsobuje sociálnym zmenám. Severské krajiny nám ukazujú, čo sa dá dokázať v tejto veci v oblasti kvót a rovnováhy, rodovej rovnováhy. Ale potrebujeme dosiahnuť istú kritickú masu, istú práhovú hodnotu a až potom môžeme vidieť naozajstnú zmenu, ak uvidíme, že vo funkciách je dostatočné množstvo žien a že sú všeobecne príjmané a podporované a že sa oceňuje, že sú iné ako muži, až vtedy sa objaví naozajstná zmena. Podpora žien a ich e, posun na kariérnom rebličku smerom nahor je čosi, v čom pomohli kvóty. Kvóty jednoducho je čosi, čo funguje. Je to mocný nástroj a prostriedok, aby sa odštartovala taká potrebná zmena, skoková zmena, ktorá by posunula ženy vyššie na hierarchickom rebríčku vo veľkých firmách. Vo väčšine západných firmách potrebujeme to, aby sa rodová rovnováha stala prioritou a centrum diania v podnikoch, tak aby bolo viacej žien vo vedúcich funkciách, aby tam aj zostali v tých vedúcich funkciách a aby boli motivované odovzdávať svoju múdrosť a skúsenosti e, z toho, čo znamená byť dobrou riaditeľkou ďalej. Toto je kľúčom. Ak sú v niektorej správnej rade aspoň tri ženy, už začíname zožinať prvý úspech. Ale mnohé ženy, ktoré sú vo vedúcich funkciách, sú, pracujú v takej, v takej štábnej kultúre, kde e, sa je, panuje len istý typ líderstva. Napríklad na burze v Austrálii sa táto agenda dostala na veľmi vysoké miesto a verejne sa oceňujú politiky, Kedy si firmy Oceňujú sa firmy za to, že si sami stanovili ciele vyššie, vyššieho percenta žien vo vedúcich funkciách, svoje interné ciele a keď ich aj dosiahnu a zverejnia ich dosiahnutie a publikujú, koľko žien majú vo vysokých funkciách, veľmi sa to oceňuje. Medzinárodná organizácia práce e, vidí tento pohyb ako súčasť pohybu v rámci hospodárskej krízy, pretože hospodárska kríza obrala mnohé ženy o pracovné miesta a mnohé ženy sú ešte stále platené horšie ako muži za tú istú prácu. 70 až 80 žien má podobné platy ako muži, ale rozdiely medzi platmi mužov a žien sa mierne roz, e, rozširujú, pretože hospodárska kríza progres zablokovala. Od hospodárskej krízy sa znova rozdiel zväčšuje. Na celom svete sa rozbehli rôzne kampane, napríklad e, taká kampaň, ktorá hovorí o rovnakom plate, rovnakom, o dni, kedy by boli muži a ženy rovnako platené. Mnohé firmy si prispôsobujú existujúce politiky a osvedčenú prax, alebo e, inovujú a zavadzajú novú prax, aby sa ženy dostali do správnych rád a na miesta výkonných riaditeľiek. Existujú mnohé organizácie žien a iniciatívy, ktoré tieto princípy presadzujú a ktoré tvrdia, že rodová rovnosť prináša lepší biznis. Takisto celosvetová sieť žien je čoraz silnejšia. Existuje sedem princípov, na základe ktorých e, môžu ženy získať vyššiu moc a väčšiu pozíciu vo svojej komunite a na svojom pracovisku. Sú to rozličné aktivity, napríklad firemné vodcovstvo, schopnosť viesť, zastúpenie v správnych radách, rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, zdravotné záležitosti na pracovisku, prístup k vzdelávaniu a školeniam alebo rozvinutie podnikateľského ducha, podpora žien podnikateliek pri zapojení sa do biznisu. Princíp číslo 7 napríklad podporuje firmy, aby stanovili porovnávacie parametre a transparentné procesy, prostredníctvom ktorých budú merať napredovanie smerom k cieľom agendy eh, rodovej rovnováhy. Takisto štatistické údaje sa majú zhromažďovať tak, aby boli neutrálne a neskreslené. Naša organizácia v máji tohto roka začala šíriť tieto princípy, ktoré by sa mali dostať do praxe firiem vo všetkých sektoroch a priemyselných odvetviach. Tým by sa malo demonstrovať, že aktivity, ktoré môžu dobre fungovať, treba ich šíriť ďalej. Súkromný sektor, podnikateľský sektor sa má naďalej snažiť dosahovať lepšiu rovnováhu medzi zastúpením mužov a žien v, v správnych radách. Čo na to treba? Treba, aby sa osvedčené praktické prístupy zverejňovali a aby sa merali dosiahnuté výsledky. Aby sa politiky, ktoré sa prijali, nestali len kusmi papiera, ale aby sa aj zrealizovali v praxi. Ďalším odporúčaným postupom sú okrúhle stoly, kde budú zastúpení podnikatelia, vláda, mimovládky a kde by sa vymieniali tieto osvedčené praktiky, ktoré pomáhajú ženám samým sa dostať vyššie na e, vyššie pozície. Takisto existujú webové stránky, kde sa tieto informácie šíria. V júni tohto roka na samite v New Yorku sa stretli viaceré organizácie, ktoré sa zhodli na mechanizmoch, ktorými by eh, lídry v podnikaní mohli signalizovať, že chcú posunúť ženy na eh, vyššie pozície a že majú mety a priority. Vyše 100 exekutívnych riaditeľov podpísali takýto manifest a to znamená, že dosahovanie rodovej rovnosti nie je len tou správnou vecou, ktorú treba urobiť, ale je to aj veľmi inteligentným cieľom pre podnikanie samotné. Ešte zostáva veľa práce, ktorú treba urobiť, aby sme sa vysporiadali s výzvami a aby sa ženy dostali na špičkové pozície a do funkcií, či už v komunitách alebo v podnikoch. V znalostnej ekonomike treba využiť plné, plné zastúpenie žien a účasť žien vo všetkých priemyselných odvetviach na všetkých oblastiach hospodárskej činnosti To je podstatné pre trvalo udržateľný rozvoj. Zvýšená produktivita, ku ktorej prispajú aj ženy, vybuduje silnejšiu ekonomiku. To, že ženy dostanú viac moci, budú schopnejšie sa lepšie presadiť a uvedomiť si svoju vlastnú moc. OSN zorganizovalo fórum o mileniových cieľoch Ban Ki-moon predsedal tomuto fóru a boli tam asi, bolo tam 300 šéfov vlád a štátov, vedúcich predstaviteľov štátov a občianskej spoločnosti. Bola som svetkom zharmonizovaného úsilia vodcov, celosvetových vodcov, či v podnikaní alebo v štátnej správe, ktorým a týmito úsiliami by sa mal akcelerovať progres a napredovanie. Medzinárodní aktéry by si mali uvedomiť hospodárskú dôležitosť žien na všetkých úrovniach a potrebu, aby sa vyvinuli politiky, ktoré by umožnili ženám sebarealizáciu v plnom slova zmysle. Záverom musíme zadefinovať, ako musí vyzerať otvorený prístup žien na pracoviska. Naše ambície znamenajú, že chceme zadefinovať metodiky a nástroje, nie naopak. Bez metodiky a nástrojov nedosiahneme toľko, koľko by sme mohli. Transformácia kultúry na pracovisku, štábnej kultúry, znamená, že sa jednotlivci zaviažu, že budú odhodlané, aj muži, aj ženy, dosiahnuť ciele rodovej rozmanitosti. Tí, ktorí tvoria politiku, majú k dispozícii množstvo nástrojov na rozvoj, na efektívnosť, na inováciu a môžu sa tieto nástroje využiť. ženy majú svoje schopnosti, ktoré treba dokumentovať a z takýchto zdokumentovaných databáz potom čerpať. Treba, aby sme pokračovali v našom úsilí a pomáhali ženám prostredníctvom spomínaných siedmých princípov stať sa rovnoprávnymi partnermi mužov vo vedúcich funkciách. Nechceme dosiahnuť nič viac ani nič menej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Benem. Chcela by som sa všetkým hostom, hostkám v našom paneli poďakovať za vaše zaujímavé príspevky a teraz by som rada dala príležitosť vyjadriť sa kolegom poslancom, poslankyňam, Dúfam, že môžeme sa niečo spýtať, aby ste vy potom mohli e, na tieto otázky reagovať. Teraz dostanú slovo kolegovia, kolegyne. Pani Jana Kudákis, nech sa páči. Potom pani Seskova, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Či pani Andrea Češková, ktorá je tu na tieňovou spravodajkyňou. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja tu poviem svoj príhovor v mene pani Andrej Češkové, ktorá bohužiaľ zmeškala. Let je tieňovou spravodajkyňou a veľmi e, veľa Čiže ja skutočne iba prečítam to, čo pripravila, hoci skutočne by som aj rada povedala niečo sama za seba. Takže začnem. Podporujeme to, že ženy by mali byť lepšie reprezentované vo vedúcich pozíciách, ale takisto by sme mali zobrať do úvahy, že zamestnávateľia musia mať určité pole flexibility na základe preto, koho budú najímať. V Českej republike podiel žien vo vedúcich pozíciách je 9,5 Toto je bližšie k európskemu priemeru 11 Situácia sa zlepšila za posledné roky, ale mali by sme uznať, že tento číselné vyjadrenie je ešte stále dosť nízke. Najväčšiu obavu e, prezentuje to, že ženy by nemali mať žiadne prekážky, ak sa už dostanú do vedúcich pozícií. Napríklad, ak sa rozhodnú, že chcú mať rodinu, ich zamestnávateľ by, mal, by mal dať príležitosť v rámci pracovných podmienok na také, pre takéto rozhodnutie. To by znamenalo flexibilný pracovný čas, škôlky s flexibilným časom. A tu ma prišiel zachrániť jeden gentleman. Mali by mať flexibilitu, pokiaľ ide o mm, dane do súľadu prácu a rodinu. Mali by mať príležitosť aj mm, dojčiť svoje deti ženy by nemali mať povinnosť, aby museli ísť na povinnú materskú dovolenku. Je dôležité, aby mali dobré pracovné podmienky, ktoré im podporia ich rozhodnutie. Musíme robiť viac, než len stanoviť politické priority. A toto sa dá dosiahnuť tým, že e, zmeníme to, ako vnímajú zúčastnené strany celý tento problém. E, to, ako to vnímajú médiá, ako sa šíra informácie, sú takisto kľúčové, ak chceme robiť rozhodnutia. Napríklad, ako vnímame ženy v týchto úlohách Musíme zvýšiť úroveň um, množstva žien, ktoré sú v vysokých pozíciách. Musíme zobrať do úvahy, že jedna jedna z dôvodov, jeden z dôvodov, prečo je tak málo žien na vysokých pozíciách, súvisí s tým, že ženy sa takto same rozhodujú. Veľa žien same rozhodujú a uprednostňujú skôr rodinu ako kariéru. Mm možno kariéru trochu pozostavia a potom sa ich chcú venovať neskôr, keď už deti odrastú. Ako som už povedala, príležitosti a flexibilita sú najdôležitejšie, ak chceme a chceme prispieť o starostlivosť detí tak doma, ako aj v zariadeniach, ktoré sa starajú o deti. Ďakujeme pekne, pani Jana Kudákis. Skutočne sa tešíme na to, čo na to povie Európska komisia. Dnes ju zastupuje pani Daniela Bankie a ona je vedúca oddelenia pre rovnosť a mužov na generálnom rejiteľstve pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Nech sa páči, pani Bankie. Uh, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj Európskemu parlamentu za to, že prizvali komisiu na, toto, na tento hearing, na toto vypočutie, pokiaľ ide o ženy v vysokých pozíciách. My za komisiu považujeme túto tému za veľmi dôležitú. Chcela by som byť veľmi stručná, pretože dnes sme mali dosť veľa práce popoludne, mali sme tu zaujímavé prezentácie, ktoré sme si už vypočuli a tie, ktoré som si mala príležitosť vypočuť, skutočne e, priniesli tie najdôležitejšie body, o ktorých by sme mali hovoriť. Ale chcela by som zústrediť predovšetkým na to, ako komisia vníma túto situáciu a čo komisia chce urobiť na to, aby e, nedostatky možno boli vylepšené. Začala by som dvomi číselnými údajmi ktoré súvisia s tým, ako sú na tom vlastne ženy v súčasnosti v Európe. Dnes v Európe v priemere máme jedno z desiatich, jedno, jedného z desiatich členov správnych rád veľkých spoločností žen. Čiže máme 10 členov a jedn, jeden z nich je žena. Hovorím o dozorných radách, hovorím o veľkých kvotovaných spoločnostiach, čiže iba jedna je žena a iba 3% z týchto riaditeľov takýchto firiem sú ženy. Čiže vidíte, že tieto číselné údaje sú dosť negatívne a čo ešte horšie je, že tieto číselné údaje, ktoré hovoria o dnešnej situácii, nám ukazujú, že tu máme určitý trend, ktorý nevedie k nejakému zlepšeniu tejto situácie. Vidíme, že tieto číselné údaje sú stabilné alebo zamrznuté e, a takýto stav už pozorujeme viacero rokov. A preto si myslíme, že toto je dosť znepokojujúci fenomén. Ak by som mohla otvoriť ešte určitú odbočku. Komisia e, robí tieto správy, pokiaľ ide o ženy v rozhodovacích pozíciách. Už celé roky e, vytvárame databázu, pokiaľ ide o ženy v rozhodovacích pozíciách. Tam sa venujeme tak na pozície v politickej sfére, ako aj ekonomickej sfére už pred pár rokmi sme si uvedomili, že veľa ľudí hovorí o ženách e, v pozíciách, rozhodovacích pozíciách, hovoria sa tu o nedostatkoch, ale nikto nemá žiadne číselné údaje, takže my sme urobili tú databázu, je to prístupné na našej webovej stránke a pravidelne tieto správy publikujeme. A e, donesli sme niektoré z týchto správ aj dnes sem, ak máte záujem. Môžete si zobrať, pretože si myslíme, že je dôležité, aby sme mali takéto faktuálne e, fakty Čiže to bola tá odbočka. Číselné údaje sú skutočne zlé. Nie je tu žiadny taký badateľný trend, ktorý by viedol k zlepšeniu tejto situácie a preto komisia identifikovala ženy v rozhodovacích e, pozíciách ako jednu z piatich priorít. Chce sa sústrediť, e, pokiaľ ide o jej prácu, predovšetkým na túto oblasť, aby bola rovnosť medzi ženami a mužmi aj v tejto oblasti. Prijali sme, v komisii sme prijali nové strednodobé stratégie, ktorá, ktorá je zameraná na ďalších 5 rokov, pokiaľ ide o rovnosť medzi ženami a mužmi po, v kontexte rozhodovacích pozícií. Je to jedna z tých piatich priorít tohto nového programu komisie. A aby som vás prostredkovala, ako to zhruba vyzerá, akú úlohu tam zohrávame. Ďalšie štyri priority sa týkajú uh, nezávislosti ekonomickej žien, e, násilie proti ženám, e, rozdiel, pokiaľ ide o platy a takisto nerovnosť e, medzi ženami a mužmi v externých vzťahoch. Čiže toto, ako vidíte, je jedna z týchto piatich priorít. Myslíme si, že je dôležité dosiahnuť pokrok v tejto oblasti z dvoch dôvodov. V prvom rade je tu úplne zrejmý dôvod, ide o tú rovnosť, ide o tú férovosť. Ženy potrebujú byť rovnako reprezentované a zastúpené aj v tejto oblasti našej spoločnosti a potom si myslíme, že je tu ešte aj prípadová štúdia biznis, čiže súvisí to s podnikaním, máme tu e, korporátne vodcovstvo a tu súhlasím s tým, čo tu už bolo uvedené. Myslíme si, že to súvisí s podnikateľskou sférou a tu potrebujeme skutočne jasné štúdie, ktoré budú ukazovať na tie vzťahy, aké tu máme medzi prítomnosťou, zastúpením žien v radách a ako tieto podniky fungujú. Myslím však, že túto oblasť ešte stále musíme preskúmať a musí sa v tejto oblasti urobiť lepší výskum, kontrola, aby sme posilnili naše argumenty v tomto kontexte na toto, pokiaľ ide o to prepojenie e, vo vzťahu s hospodárstvom. Už tu bolo spomenuté, že tak ženy, ako aj muži vo vysokých exekutívnych pozíciách a v veľkých spoločnostiach sú presvedčení, že vyvážená, vyvážené zastúpenie mužov a žien je dôležité tak z ekonomického hľadiska, Čiže myslíme si, že je tu viacero dôvodov, aby sme robili v tejto oblasti pokrok a to, čo chceme urobiť ako prvý krok, náš, naša komisárka pani Redingová, ktorá už oznámila svoje úmysly v parlamente na výmene názorov, ktoré tu absolvovala, bude sa snažiť priami, dosiahnuť priamy dialog, priamy kontakt s predstaviteľmi európskych korporácií. E, na jar sa chce, chce začať tento dialog s pred, najvyššími predstaviteľmi takýchto veľkých firiem na to, aby s nimi mohla hovoriť o tom, čo sa môže urobiť e, v smere zlepšenia tejto situácie. Tento dialog sa bude konať prvýkrát na jar budúceho roku na základe dokumentu, ktorý vydá komisia ktorom komisia chce e, urobiť priere situácie, ako tá situácia žien v korporátnom svete v Európe vyzerá. A v tomto dokumente komisia chce preskúmať, čo by mohli byť tie správne opatrenia na to, aby sa premostili tieto rozdiely a preklenuli tieto rozdiely, aké by boli dobré opatrenia na to, aby sa zabezpečilo zlepšenie, aby sa zabezpečilo, že by sme videli určitý pokrok v tejto oblasti. To môžu byť opatrenia, ktoré sú založené na dobrovoľnej báze, to môžu byť opatrenia, ktoré e, budú urobené na základe pomoci vlád, môžu to byť nelegislatívne, môžu to byť opatrenia nelegislatívne, ale aj legislatívneho charakteru. Čiže chceme predložiť možné spôsoby, ako by sme sa tomuto problému venovali a na základe takéhoto prierezu situácie a stavu potom komisia sa bude snažiť o tento dialog s veľkými firmami v Európe, aby skutočne zistila, čo chcú takéto firmy robiť, čo preferujú ako riešenie. Ideálne by bolo, aby sa tieto spoločnosti zaangažovali na základe dobrovoľnej bázy na zlepšení tejto situácie. A potom budeme pokračovať samozrejme aj v monitoringu tejto situácii, budeme podávať správy, budeme sledovať ďalší rozvoj a dúfam, že aj pokrok v tejto oblasti. Budeme pokračovať v tom, čo sme už začali v minulosti. Budeme pokračovať v našej sieti, e, ktorá vlastne zosieťuje ženy v rozhodujúcich pozíciách. To sme spustili pred viacerými rokmi a som rada, že niektorí z účastníkov sú tu dnes aj v tomto paneli, respektíve tu na pódiu. Je to sieť žien, ktoré vedú tieto organizácie a v rámci tejto siete sa snažíme e, vymieňať si overené postupy a takisto sa pozrieme aj na to, ako by, aké opatrenia sú potrebné na to, aby sa ženy dostali do vyšších pozícií v korporáciách, vo veľkých firmách, ale aj v politike. Čiže budeme pokračovať v týchto úsiliach zosieťovania a potom si myslím, že je dôležité, aby sme potvrdili, že opatrenia, že sú dôležité opatrenia, ktoré majú zvýšiť množstvo žien v rozhodujúcich postaveniach. Myslím, že sa nám to nepodarí, ak budú tie opatrenia osam izolované, musia byť súčasťou obsažnejšieho, komplexnejšieho prístupu, musia byť súčasťou politík, ktoré majú za cieľ e, rozšírenia toho množstva žien, e, ktoré sú ochotné byť e, ktoré sú ochotné participovať a byť členkami takýchto dozorných rád. Musíme teda aj v tomto urobiť väčšie úsilie bolo by jednoduchšie to dosiahnuť, ak by sa nám podarilo zjednodušiť uh, zosúladenie z súkromného života a pracovnej kariéry. Chceme podporiť ženy, aby si vybrali vzdelanie a štúdia, ktoré ich môžu priniesť do takýchto pozícií. Čiže chceme rozšíriť množstvo žien, ktoré by boli ochotné byť členkami takýchto rád a chceme takisto rozšíriť aj množstvo mužov, ktoré budú takéto ženy v tomto úsilí podporovať napríklad formou ako kolegovia, alebo možno partnery, tým, že by sa starali o či by pomáhali tým, že nám, ktoré sa takýmto smerom vydajú. Ďalším dôležitým termínom bude práve tá jar budúceho roku, kedy sa naša komisárka stretne s týmito veľkými eh, podnikmi, kde budú hovoriť o ženách vo vysokých pozíciách, budeme hovoriť o politikách, ktoré potrebujeme na to, aby sme zaznamenali pokrok. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani Bankie. Ďakujem, pani Bankie. Ehm, ďakujem, že ste nás poinformovali o tom, aká je situácia. V komisii sme veľmi radi, že z tejto témy ste urobili prioritu a že pani Reding je do toho osobne zaangažovaná. No a teraz členovia, ktorí sú ešte prítomní, môžu sa prihlásiť o slovo najskôr na e, zozname rečníkov máme pani Matera, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Um, vystúpenie, e, vystúpenia, ktoré tu ozneli, boli veľmi zaujímavé. Pre mňa ako Talianku je veľmi zaujímavé porovnávať našu situáciu v Taliansku so situáciou v krajinách, ktoré sú oveľa viac vpredu, najmä myslím tým na pani Zimmermann, ktorá nám veľmi dobre vysvetlila, ako to bolo. Je samozrejme jasné, že Norsko je príkladom pre všetkých. To je ten najlepší príklad zo všetkých, pretože pred krátkým časom tu prijali nielen výborné iniciatívy, ale navyše sa im podarilo aj ciele splniť. Takže je treba viac sankcionovať tie podniky, ktoré nerešpektujú pravidlá. A Taliansko v tomto prípade skutočne nemôže ísť príkladom. Čísla hovoria veľmi jasnou rečou. Hovoríme o 3% žien prítomných v správnych radách podnikov. A myslím si, že ženy musia jednoducho rozbiť túto tento sklený strop, ktorý bol určený len pre mužov, je dôležité, aby sa zúčastňovali v správnych radách všetkých firiem. Ale zároveň, a to je moja otázka, nemyslíte si, že kvóty môžu mať bumerangový efekt, že ženy budú prezentované ako nejaké handicapované, ktorým treba pomôcť, a treba im e, pomôcť, aby dosiahli tie ciele, aby sme e, dosiahli situáciu ako v Norsku, tú zlatú sukňu. Neviem teda, či je toto najlepšie. Druhá otázka, aké sankcie e, uvaľuje americká vláda na tie firmy, ktoré nerešpektujú kvóty určené pre ženy. Tak, Ďakujem, pani Matera. Pani Lulink, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa chcem ospravedlniť za oneskorený príchod. Mala som iné povinnosti, ale na základe toho, čo som si vypočula, by som chcela upozorniť pred istými príliš všeobecnými požiadavkami, napríklad pokiaľ ide o kvóty v vedení veľkých spoločností bez e, ohľadu na rozdiely, ktoré existujú v 27 členských štátoch, pokiaľ ide o právo e, spoločenské. Sú tam veľké rozdiely a keď budete žiadať 40-percentné kvóty, tak treba vedieť, kam tie kvóty zasadiť do práva spoločnosti, vo frankofónnych oblastiach, tam máte správnu radu. V nemeckom práve máte Aufsichtsrat. Aufsichtsrat je niečo úplne iné ako správna rada e, v práve spolo- spoločnosti v iných krajinách. Čiže ak budete žiadať alebo ak Nemci budú žiadať 40-percentnú účasť žien v týchto radách, tak tam budeme mať jednoducho zápchu. Ak budete žiadať 40% v správnych radách v rámci spolo- správa spoločnosti, to je zase iná vec a preto si myslím, že treba dávať veľký pozor na rozdiely, medzi spoločenským právom a čo to znamená, firemným právom a čo to znamená, pretože my v mojej krajine nemáme kvóty, pokiaľ ide o zloženie správnych rád e, akciových spoločností. Ale my máme napríklad ist tú zápchu, istú nepriechodnosť. Aj v Nemecku, v Nemecku máte zástupcov odborárov a vsich srát. To nie je také dôležité ako riadiaca rada, vedenie, ale u nás my ich máme v správnych radách. Takže myslím si, že keď máme nejaké požiadavky, je treba veľmi dobre vedieť, o čom hovoríme, musíme vedieť, že spoločenské právo v jednotlivých krajinách je odlišné a si vyžaduje v niektorých krajinách väčšie úsilie ako v iných krajinách, pretože právo, ktoré upravuje činnosť týchto spoločností, sa naozaj v krajinách, jednotlivých krajinách EÚ líši. Ďalší bod. Viac ako pred 20 rokmi som si všimla pozitívne, robila som pozitívne aktivity pre ženy v mojej krajine v Luxemburgu, napríklad v banke. A keď som požiadala e, asociáciu bank a bankárov o súhlas, vo všetkých bankách povedali, nemáme s tým žiadny problém, ale našim problémom bolo, že my sme jednoducho ženy nenašli. Nenašli sme ženy, ktoré by boli pripravené prijať tieto posty vo vedení, miesta vo vedení. A musím povedať, že všetky ženy, ktoré urobili kariéru v bankách, tak boli buď slobodné, alebo rozvedené bez detí, ale žiadna žena z normálnej rodiny, ktorá by mala deti, sa tam nevyskytla. Prečo? Pretože v mentalite a ona sa bohužiaľ nezmenila alebo málo zmenila. Zdieľanie alebo rozdelenie zodpovednosti medzi mužom a ženom, ženou v manželstve nie je vždy ideálne. E, keď ste v správnej rade v nejakej banke alebo riaditeľ banky alebo v nejakej veľkej spoločnosti, vo veľkej firme, banka napríklad v Luxemburgu vám povie, zajtra musíte ísť do Singapúru, lebo je tam nejaký problém. A ten muž telefonuje svojej žene. Priprav mi batožinu. Ale čo urobí žena? Ona si položí otázku. A kto sa mi bude starať o deti? E, kto pripraví jedlo? A je tam celá séria e, takýchto starostí, všeobecných starostí. A vždy je tomu tak. Žena má vždy na starosti veci, ktoré muž na starosti nemá. A preto vlastne viem, ja nemám deti ani manžela, takže pre mňa toto je ľahké, ja môžem ísť kedykoľvek kamkoľvek a preto som aj tu celý čas. Keby som mala manžela, tak asi by som tu tak dlho nebola. Takže my musíme trošku ustúpiť a pozrieť sa a uvedomiť si a pripustiť, že sú tu rozdiely. A bohužiaľ, ženy sú oveľa viac e, nútené e, mať prioritu a rodinu ako muži. Takto je to. Neviem, ako je to s mladými ľuďmi, ale myslím si, že sa to veľmi bohužiaľ nezmenilo. A ďalej tu máme otázku e, v rozdielného odmeňovania. Aj tam treba veľmi nedôverovať štatistikám a priemerným číslam. Pred niekoľkými rokmi sme vypracovali štatistiku o rozdieloch v platoch medzi ženami a mužmi v priemysle a medzi, na úrovni robotníkov. Moja krajina ktorá má veľmi vysokú úroveň platov, myslím si, že najvyššiu v 25 krajinách Európy, sa ocitla na chvoste. Boli tam obrovské rozdiely v platoch e, v luxemburskom priemysle medzi platmi mužov a žien na robotníckej úrovni. Prečo? No to závisí od štruktúry priemyslu v Luxemburgu vtedy e, prevládalo hutníctvo a vy tam, alebo bane. A vy tam máte len veľmi málo žien, ktoré pracujú na kvalifik... Sú tam niektoré ženy, ktoré majú nejaké funkcie v tomto e, hutnickom priemysle, ale nemáte tam ženy, ktoré pracujú pri vysokých peciach, nemáte ženy, ktoré pracujú v baniach. Takže samozrejme kvalifikovaní pracovníci v hudnickom priemysle sú bohužiaľ našťastie inak platení ako ženy, ktoré napríklad e, čistia úrady a tak ďalej. Takže naozaj treba dávať veľký pozor, keď interpretujeme statistiky o E, priemerných mzdách v e, jednej konkrétnej krajine. Tam naozaj treba dávať veľký pozor na štruktúru ekonómie tej či ktorej e, krajiny. Ja nechcem popierať, že sú rozdiely. Ja som sama obeťou tohto rozličného odmeňovania, pretože ja som začala pracovať, keď ešte bolo úplne zákonné dávať žene nižší plat ako mužovi. A ľudia mojej generácie majú oveľa nižšie penzie v našom systéme. Ženy majú nižšie penzie, pretože my, ako muži, pretože my sme boli diskriminované. A ja v mojej krajine sa dožadujem, aby bola táto diskriminácia odstránená pri výpočte penžií. Nikdy sa mi to však nepodarilo. Čiže myslím si, že je potrebné byť veľmi opatrný a dokonca sa opovážim toto tvrdiť, lebo vy mi nemôžete vytýkať, že nebránim ženy, ja to robím už takmer 50 rokov Robím to odkedy som sa stala poslankyňou pred 45 rokmi. Vtedy som napríklad v mojej izbe nemala dámske WC, nebol žiadny, neboli žiadne ženské zamestnanky, možno, že upratovačky. Takže vy mi naozaj nemôžete vyčítať, že som nebojovala za práva žien. Ja som navyše predsedničkou jednej e, ženskej organizácie a bola som pred rokom ešte predsedničkou Národného kongresu žien, tak ma nemôžete podozrievať. Ale ja vás chcem upozorniť, aby sme stáli nohami pevne na nohách. Ja som naozaj veľa dosiahla pre ženy v mojej krajine s požiadavkami. Maximalist, s maximalistickými požiadavkami nikam nedôjdeme. Musíme byť realisti, musíme byť objektívni a myslím si, že my môžeme určite mať úspech. Ale ak sú tu ľudia, ktorí hovoria, že sú tu rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami, tak máme od roku 75 veľmi dobrú smernicu o rovnosti odmeňovania a môžem vám povedať, že v mojej krajine som dosiahla veľmi veľa práve na základe tejto smernice, ktorá je stále platná a stále dobrá. Je veľmi dobrá, ale treba ju jednoducho stále aplikovať a treba mať odvahu na jej aplikáciu. Ak sme diskriminovaní, tak hľadajme svoje práva. Dám vám príklad. Ja som v jednom obvode e, otvorila jeden proces, kde upratovačky boli horšie platené ako upratovači muži. Vyhrali sme táto žena, potom sa jej pridalo 20 kolegy a im bolo treba potom vyplatiť 25 milión luxemburských frankov. E, starosta bol na mňa veľmi nahnevaný, ale musel to zaplatiť a my sme to dokázali v mnohých prípadoch, pretože sme mali odvahu ísť na súd, hľadať, dožadovať sa našich práv. Keby sme neboli mali právo dožadovať sa našich práv, e, to vlastne napríklad v našej krajine sme, sme mali e, prídavok šéfa rodiny na základe tejto smernice a my sme navrhli luxemburskému štátu viac ako 700 miliónov frankov, ktoré boli vyplatené ženám, ktorým odmietali tento príspevok šéfa rodiny. A to takisto bolo aj v privátnom sektore. Čiže ja vám chcem jednoducho povedať, že to nie je európska legislatíva. E, ktorá by nestála za nič. Európska legislatíva nám veľmi pomohla, ale treba mať odvahu aplikovať ju a dožadovať sa svojich práv. Ďakujem. E, Ďakujeme, pani Lulingová. Skutočne sme presvedčení o tom, že pani Lulingová má tú odvahu na to, aby tieto otázky podporovala a aby dosledovala to, aby sa aplikovali platné zákony. Skutočne je zaujímavé počúvať od vás, ako sa veci vyvíjali, odkedy ste tu vy v parlamente. Dúfam, že aj my sa dožijeme takého dňa, kedy ženy a muži budú skutočne zrovnoprávnení a že sa budeme môcť venovať potom našim hlavným úlohám. Teraz dám slovo pani Estaras a potom si ešte vypočujeme e, odpovede z panelu. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj správodajkyniam za vynikajúce e, vystúpenia aj za úvahy. Všetky alebo všetci sme za paritné zastúpenie žien vo všetkých sektoroch, nielen vo firmách a podnikoch. My e, chceme spravodlivé a rovnovážne rozdelenie zodpovednosti a zdá sa, že tu sa preukázalo, že kvóty fungujú. Ja som si však nie celkom istá, že by fungovali. Myslím si, že ešte predtým nehovorím, že nefunguje, ale mám isté pochybnosti. Ja si myslím, že treba pracovať aj v oblasti výchovy. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby muži do tejto témy sa zapojili a ja naozaj v tejto sále vidím veľmi málo mužov a to je problém pretože my potrebujeme vychovávať iným spôsobom a potrebujeme, aby muži aj ženy kráčali rovnakým smerom, smerom k rovnosti šanci, e, k zmene stereotypov, spolu, spoločnej výchove a inému modelu výchovy. E, máme, mali by sme vychovávať k vzájomnému rešpektu, vážiť si ženu Nechcem tu nejakú utopickú ženu, ale mali by sme spolupracovať tak, aby sme mali toto vyvážené zastúpenie. My sme v Španielsku prijali zákon o parite v niektorých oblastiach, napríklad v niektorých oblastiach politické strany nútia, aby sa na volebných zoznamoch vyznačilo muž, žena. A komplikované bolo na Baleárach v mojom volebnom obdobe, kde chceli do mojej e, strany prijať nejaké tri ženy, ktoré boli na zozname a nemohlo to byť, takže bol tu zákon o kvotách, na základe ktorého sa chcelo presadiť viac žien na zodpovedných miestach a to vedlo k tomu, že tieto ženy sa neocitli na takýchto mes- miestach. To je moja pochybnosť, ale ja si myslím, že aj okrem kvót by sme mali pracovať aj na výchove. No a ešte chcela by som sa zmieniť o ženách podnikateľkách. Mm, veľa pozitívnych akcií sa robí pre ženy, ktoré sú zamestnankyne, ale ak je žena vlastničkou nejakej firmy, tak má dvojnásobné množstvo ťažkostí, lebo podnikateľka má svoju malú firmu, ktorá môže rásť a žena nebude mať také výhody, ako sú výhody, o ktorých hovorila naša pani advokátka. Pretože keď ty pracuješ mal, v malom podniku, nemáš tie isté príležitosti ako vo veľkej firme. A práve tu dochádza k veľkému zlomu v oblasti rovnosti príležitosti a mali by sme sa zamyslieť, akým spôsobom chceme pomôcť malým podnikateľkám, že niektorá si otvorí malý podnik, pretože veľa výhod je práve orientovaných a určených pre ženy zamestnankyne. No a ešte chcem povedať, že pokiaľ ide o disponibilitu, ja som, e, mám 8-ročného syna, 10 rokov som viceprezidentkou miestnej e, vlády, aby som mohla byť konkurentkou mojim mužským kolegom, tak som musela byť disponibilná. To znamená, že zo dňa na deň som musela e, nasadnúť do lietadla a v priebehu 24 hodín odletieť do Argentíny. Ak nie si disponibilná, nemôžeš odvádzať svoju prácu tak, ako by si chcela v mojom prípade a v prípade žien, ktoré sme tu prítomné, mm, predovšetkým nie je to ľahké, pretože my si môžeme platiť isté služby, ale predstavme si e, finančnú disponibilitu v prípade e, tých zamestnaní, kde sú slabé platy. Tam to jednoducho je, nie je možné, lebo služby E, ktoré ťa nahradia, sú veľmi drahé, takže tam je skutočne veľký problém a tam majú ženy veľký problém, pretože nemajú finančné zdroje na to, aby nechali svoje e, dieťa, aby zaplatili nejakú opatrovateľku 24 hodín denne. My sme privilegované, pretože máme platy, ktoré nám umožnia zmier, e, zmieriť našu profesiu s rodinným životom. Ja to dokážem, pretože mám manžela, ale mám opatrovateľku pre dieťa a môžem si dovoliť platiť ju. Keby som nemala túto možnosť platiť ju, tak by som to samozrejme nebola. Samozrejme, že potom vo voľnom čase robím e, všetko preto, aby som v práci pracovala, doma sa venovala rodine. Samozrejme, stojí ma to mnoho hodín spánku, ktoré tomu obetujem, ale inak sa to nedá. No a teda chcem zdôrazniť, že tá disponibilita spôsobuje, že tak ako povedala pani Lulink, mnohé ženy z ekonomických alebo osobných dôvodov, lebo keď má žena dieťa, zmení sa jej mentalita. Ja kým som nemala deti, tak som si myslela ako mnohé iné ženy, Samozrejme, môžeš eh, sa vyrovnať mužom, ale ako náhle máš dieťa, tak si uvedomí, že nechceš prísť o to dieťa, nechceš prísť o jeho výchovu. A potom musíš pracovať naozaj na dvoch frontoch, freneticky. A keď si matka, tak naozaj je, ja som, ja som bola niekedy historická, keď moje dieťa povedalo, že chcem byť so starou mamou, pretože mama je hysterická. No a to je boj, ktorý treba vybojovať a preto je dôležité zmeniť výchovu. A to je e, naozaj beh na dlhé trate, treba pracovať na výchove, treba zmeniť stereotypy, aby sme mohli veci robiť iným spôsobom. Tak, ja dugo ordet till Mrs Rotova. Varsågod. Pani Rótova, nech sa páči. Ja si vážim to, čo povedala pani kolegyňa, predrečníčka. Mali by sme sa snažiť ako politici v Európskom parlamente a takisto aj na národnej úrovni, aby sa nám podarilo vytvoriť dobré podmienky a dostupnosť služieb, aby žena mala voľbu. Vyhneme sa radšej retorike, ktorá tu bola, že by sme v budúcnosti chceli, aby ženy boli také isté, rovnaké ako muži, aby mali rovnaké povolania, veď predsa nechceme, aby boli e, baničky alebo aby fárali tak ako muži. Možno sú ženy, ktoré majú takúto túžbu, ale nikto im ani nebráni, aby takéto povolania vykonávali. Ja som to zažila ešte v socialistickom Československu. Mali sme tu takéto ciele, 5 ročnice. A vyhýbajme sa takéto retorike. A to, čo tu povedala aj pani kolegyňa, to je skutočne to pekné na živote. To je to, že žena má skutočne možnosť a príležitosť prežiť aj materstvo. A spoločnosť to musí vnímať tak, že materstvo je veľkou hodnotou, ktorá obohacuje rodinný život a zároveň to je aj investícia do budúcnosti našej spoločnosti. Starostlivosť o dieťa treba vnímať ako prácu, prácu, ktorá by mala byť dobre ohodnotená. Ja som skutočne vďačná, že tento parlament prijal túto smernicu v prvom čítaní v Štrasburgu. Musíme sa práve o toto snažiť. Nedávajme si také ciele, že by ženy počas materskej dovolenky rozmýšľali tak ako muži, to je neprirodzené. Ja som tiež bola manažérka, riadila som veľkú nemocnicu, mala som viaceré funkcie, ale bola som skutočne rada, keď som mohla dva roky stráviť s mojim dieťaťom, pretože starostlivosť o dieťa je takisto niečo, čo má hodnotu. Na prvé miesto musíme dať dieťa a potom až práva žien alebo rovnosť žien. Hovorím to úmyselne, takto kontroverzne, pretože chcem povedať, že niekedy práve v tomto výbore počujeme, aj v tomto parlamente, počujeme, že dávame do popredia iba práva žien a to aj na úkor práv detí. A to by sme nemali robiť. Musíme nájsť určité, určitú vyváženosť a v tomto výbore sme ju doposiaľ neveľmi často našli. Prepačte moju úprimnosť. Pani Kracová, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ešte by som vám chcela pripomenúť jeden bod. dnes sme s týmto verejným vypočutím ehm, nehovorili o všetkých problémoch, nehovorili sme o tom, ako sa dá prepojiť súkromný a kariérny život, akú úlohu zohráva žena v hospodárskom živote. Hovorili sme o veľa veciach, o ktorých sa ešte budeme aj neskôr o ktorých budeme sa neskôr vyjadrovať, ale hovoríme teraz o téme, ako ehm, sa dostanú ženy do dozorných rád, ako by sa to mohlo uľahčiť. A myslím si, že tá situácia, ktorú máme, tak mali by mať ženy túto príležitosť a nestrácať túto príležitosť. Problémy modernej ženy, modernej matky boli práve teraz objasnené zo strany kolegyne a to mm, samozrejme s tým súhlasím, ale ako to vyzerá v Španielsku v dozorných radách, tam je určitý, určitá doba milosti, e, pokým e, vstúpia do platnosti nové zákony a potom sú tam aj sankcie sú tu, je tu určité úsilie o to, aby sa tento stav potom dosiahol. To je pre nás dosť dôležité, aby sme vedeli, akú skúsenosť má Španielsko v tejto oblasti, pretože pokiaľ ja viem, ak tam bol, ja viem, že zákon tam bol odsúhlasený, ale mal by začať byť uplatňovaný až do, od roku 2015. Ako to teraz vyzerá? Podniky sa trochu pohli smerom vpred, začali robiť nejaké opatrenia? Prináša táto perspektíva budúceho zákona niečo, alebo musí tento zákon skutočne vstúpiť až do platnosti, aby sa tam niečo pohlo? To by možno bolo zaujímavá informácia dozvedieť sa. Ďakujem pekne, pani Kratca. A teraz sa obrátim na náš panel, na záverečné pripomienky slova a Poprosila by som vás, aby ste sa držali toho rečníckého času 5 minút. Poprosím najprv pani Saman, aby sa k nám prihovorila, a potom pani Natividad a potom pani Benam. Nech sa páči. Myslím si, že táto rozprava je naozaj bohatá, plná emócií. Chcela by som teda povedať najprv k tejto rozprave. Jasné, že môžeme začať rozprávať o, pracov... o ženách, ktoré pracujú. Je to legitímna rozpráva aj muži, ktorí pracujú, o tom sa veľa hovorí. A ja považujem túto rozpravu za dávno odznenú. Som prekvapená, že opäť sme otvorili tieto témy. Som prekvapená, že znova tu existuje téma sklených stropov, prepážok, ktoré ženy nevedia preraziť, že znova máme tie isté problémy. Páči sa mi norský prístup, pretože ten nie je len o kvótach, je o veľkej, širšej politike. Kvóty sú sprevádzané ďalšími opatreniami a je to dlhodobá záležitosť, aby sa zabezpečilo, že od začiatku majú malé dievčatá tie isté možnosti ako mali chlapci Učia sa navzájom deliť sa o rodinné povinnosti, je to záležitosť eh, výchovy v spoločnosti, aj muži. Do mužov sa vštepuje, že sú rovnako zodpovední ako mami za rodinu. A v, no- v Norsku sa prijali ďalšie opatrenia, ďalší politický tlak a myslím si, že boj so stereotypmi je jednou z tých vecí, ktorá je čoraz dôležitejšia na európskej úrovni a bude, ak sa chceme pohnúť vpred. Čo sa týka žien vo vedúcich funkciách, páčilo sa mi, čo tu odznelo. Ak chceme sa vydať týmto smerom, databázy e, sa väčšiek žien sú dôležité, školenie je dôležité, ale takéto čosi sa nestane z večera na ráno. A nikto tu nevznesol požiadavku na školenie mužov do riadicich funkcií. Školenie je pre všetkých, je to verejná záležitosť, verejný statok, všetci sa môžu oň prihlásiť. Takže debata by mala byť o tom, čo obaja, oba, obe pohľavia, aj muži, aj ženy potrebujú, aby mohli byť v vojdúcich funkciách. Takže možno takáto rôzmanit rôznosť e, právomoci a kompetencií je čosi, čo by sme mali zahrnúť do našej rozpravy. Možno by sme sa na veci mali pozerať z rozličných uhlov. Súhlasila by som a opakujem ešte raz to, čo som povedala na začiatku, že ak chceme zaviesť kvóty, treba, aby sme sprevádzali takéto opatrenia databázami, kde by boli ženy, ktorý, ktorých talent, ktorých skúsenosti sú zachytené, podchytené v týchto databázach a potom už budú potrebovať len isté e, vyškolenie, monitorovanie a meranie ich výsledkov výkonu alebo isté jemné doladenie zistovanie, či sa veci vyvíjajú tak, ako sa majú. Neviem, či je takáto situácia v Španielsku. Ja pochádzam z latinokrajiny. Monitorovanie a meranie toho, či je zákon správne aplikovaný, je dôležité a potrebujeme vidieť konkrétne výsledky v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani Natividad. Ďakujem za slovo. Som niekto, čo sa vyjadruje jasne, pretože sa v Európe niečo deje. Ste v popredí istého hnutia a teraz poviem niečo, čo možno nesúvi, protirečí tomu, čo som povedala predtým vo svojom vystúpení, že sa tu nič nedeje. Jednotlivá krajiny, ktoré majú rôzne zákony o kvótach naozaj priniesli zmenu do verejnosti a dlhodobé dopady toho, čo robíte, budú pozitívne. Nikomu sa nepáči slovo kvóta, ale ani firmy, na ktoré sa kvóty budú aplikovať, ani ženy, ktorým kvóty pomôžu. Možno ani tým sa nepáčia kvóty. A moja talianská kolegyňa, kvalita, kvantita a zásluhovosť, všetky tieto tri veci by mali byť v súhre keď som žena, chcem mať nejakú funkciu, pretože som úžasne dobrá, nie preto, že mi to umožnila kvóta. A ja takejto žene vždy poviem, nezáberaj sa touto vecou. Ide predsa o to, že teraz nie sme vo vedúcich funkciách a chceme tam byť. Ako náhle budeš v správnej rade, ešte stále, ak nebudeš dobre fungovať, tak ťa jednoducho vyhodia. Kvota je len brána, len miestom vstupu, uľahčením vstupu a urýchlením rovnováhy medzi pohľaviami. Ja som bojovala za pozitívnu diskrimináciu v Spojených štátoch, ktorá umožnila ženám sa dostať do stredného manažmentu a tam aj zostali. Teraz máme manažerky a riaditeľky, ale iba 3% eh, exekutív, žien v exekutívach a na špičkových pozíciách vo veľkých firmách. Takže my je E, zle, keď myslím na ciele, na méty. Nechcem o nich už počuť. Kvóty sú len mechanizmom, ktorý bude len dočasný, ktorý dočasne pretransformuje spôsob riadenia vo veľkých firmách. Môže nás predsa dostať do tejto ekonomickej krízy, dobre? Je to tak? Takže možno, možno ženy môžu napraviť spôsob riadenia vo veľkých firmách. E, ten systém, ktorý sa nazýva prípadová štúdia v oblasti biznisu, tam je toľko výskumov zhrnutých. Už teraz. Čoraz častejšie sa hovorí o týchto prípadových štúdiách a poukazujú sa, poukazuje sa na ne ako na model. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tohto vypočutia a som rada, že pani komisárka Redingová sa tiež zaoberá touto tematikou, ale treba opatrne vyberať ženy v špičkových pozíciách. Chceme tie, ktoré sú vynikajúce vo svojej práci, ktoré sú odborníčky, alebo ktoré sa ešte len snažia stať byť odborníčkami, alebo tie, ktoré treba trošku ešte ovplyvniť a pomôcť im, aby, sa, aby pracovali výborne. Nikto nechce mandáty e, zadarmo, ale kvótami sa veci zmenili vo Francúzsku. Bolo len 7-percentné zastúpenie žien v správnych radách a špičkových pozíciách riadenia a teraz už je 14,4% za 3 roky, len preto, že začali s tým niečo robiť len preto, že to osvetlili, nasvetlili, zviditeľnili vo verejnosti. Nič iné, len verejný diskurs, tak keď to niečo môže dosiahnuť. V Európskej komisii takisto prebieha dialog so špičkovými e, líderkami a lídrami a na to treba pozvať médiá. Líderky sú modelmi. Niekto tu povedal, že muži, mužov treba vzdelávať, aby rozoznali hodnotu žien líderiek. Nepoviem k tomu už nič viac, len toľko, že už teraz ste spolu s trojkyňami zmien a ste modelom pre iné krajiny. Norsko investovalo do Spojených štátov, sú tam investičné fondy a Svetová banka sa pýtala, bude teraz Norsko žiadať americké firmy, s ktorými spolupracujú pri investíciách, aby v správnych radách amerických firiem bolo rovnaké zastúpenie žien ako v Norsku? Tá otázka sa mi veľmi páčila. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani Natividadovej a teraz dostane slovo pani Benem. Ďakujem za slovo. Rada by som iba sa podpísala pod to, čo tak výborne sformulovali moje kolegyne v paneli. Hospodárska kríza nám ukázala, že treba myslieť novým spôsobom. Investujeme milióny do vzdelávania žien. Bez toho, že by sme ich nadanie využili v hospodárstve. Ale budúce hospodárstvo sveta bude ukratené o tento talent, o toto nadanie. Prípadová štúdia v oblasti podnikania dosiahla, na čo bola určená. Vieme, že kvóty nie sú ideálne, ale definitívne je to dočasné špeciálne opatrenie, ktoré pomôže nakopnúť dynamiku, ktorá je taká potrebná a iniciatívu, ktorú všetci chceme len čo ženy budú v správnych radách, len čo budú na špičke riadenia, tak potom sa začne e, vstúpiť do hry zásluhovosť. Ale najprv musia ženy sa dostať na príslušné pozície a už o tom hovoríme dosť dlho. Skutočne je teraz čas na konanie, na činy, aby sme potom mohli zhodnotiť a odmerať skutočné výsledky, ktoré sme dosiahli. Ďakujem za slovo. Ďakujeme všetkým hostom tu na v paneli. Ďakujeme za tieto zaujímavé príhovory. Teraz by som ešte dala slovo pani spravodajkyni za náš výbor na záver diskusie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať aj ja u vás za to, že ste viedli túto diskusiu. Chcem sa poďakovať aj hostom ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti a ktorí sprostredkovali ten entuziasmus v tejto oblasti. A mám pocit, že to bolo jedno z najlepších vypočutí, na ktorých som sa zúčastnila, pretože všetci hostia sa vyjadrili veľmi priamo a veľmi jasne povedali, čo k tejto téme pociťujú a chcú povedať. Myslím si, že v týchto záveroch by sme mohli zaznamenať, že tento problém je všeobecného charakteru, nie je žiadna krajina, ktorá by bola výnimkou a štatisticky evidované výsledky sú povzbudivé práve tam, kde sú obligatórne, čiže povinné intervencie zo strany zákona. Či sa nám to páči alebo nie, ale je to tak. Myslím si, že otázka kvality a kvantity vôbec nevystáva. To sú dve veci, ktoré idú ruka v ruke. A chcela by som povedať, že v Taliansku reprezentácia žien vo vysokých pozíciách je takisto len na tých 3%. A to znamená, že respektíve vyzerá to, ako keby neboli žiadne kompetentné ženy, ktoré by sa do týchto pozícií mohli uplatniť. A my to akceptujeme a potom nerobíme nič. Môžeme to tak akceptovať, alebo môžeme urobiť niečo proti tomu. Otázka je, ako proti tomu chceme bojovať ako chceme situáciu riešiť. Môžeme spolupracovať s našimi známymi aj mimo Európskeho parlamentu, budeme si vymieňať overené postupy, môžeme hovoriť, ale v praxi to vyzerá tak, že jednoducho nemôžeme spoločne postupovať tak, ako by sme chceli, pretože sú krajiny, ktoré už urobili väčší pokrok ako iné a potom Možno pani Saras by nám ešte k tomu mohla niečo povedať um, o skúsenosti v Španielsku, možno nie dnes, ale možno niekedy inokedy. Zdá sa mi, že tam je jeden zákon, ktorý bol um, odsúhlasený a chcela by som vedieť, ako to tam vlastne vyzerá. A ako vlastne, akú úlohu tu zohrávajú aj sociálne danosti, tradícia, kultúra a ako aj vlastne podnikové právo do tejto otázky zasahuje, tak ako to už bolo tiež povedané zo strany pani Lulingovej. Čiže musíme zohľadniť viaceré parametre, A domnievame to, na čom sa uznesieme v rámci Európskej únie, by potom mohlo byť zapracované aj do členských štátov. Ale jasná vec je jedna, že táto téma sa sama od seba nebude riešiť. Musíme urobiť niečo my. Budeme sa snažiť robiť opatrenia e, formou konzultácií, budeme takisto e, konzultovať aj so sociálnymi partnermi, budeme očakávať, že oni urobia určitú časť tejto cesty, ktorá ešte je pred nami sami, samoiniciatívne a budeme musieť sledovať, ako to celé dopadne. Budeme sa musieť pozrieť, aké sú tu ešte kvóty, ale musíme dávať dôraz na to, aby sme mali všeobecný akčný plán, ktorý by tieto kvóty doprevádzal, ako sa to celé pripravuje, ako by sme mohli pripraviť ženy, ako by sme mohli pripraviť podniky na tieto zmeny a ako by sme možno formou školení, vzdelávania mohli zasiahnuť, ako by sme mohli vedenie podnikov pripraviť na takéto zmeny pretože ak sa urobia nejaké opatrenia a povie sa potom, že musia byť povinne zapracované a že sa musí prijať toľko a toľko percent žien, potom sa začnú zasa hľadať takéto ženy, tak to je tak, ako to funguje aj v politike. Ale ak nebudeme mať nejaký prievodný akčný plán k týmto opatreniam, aby skutočne sme vyselektovali e, ženy, ak teda hovoríme o politike, tak v politických stranách, alebo šikovné ženy, ktoré by mohli pracovať v tých podnikoch, tak sa jednoducho nepohneme smerom dopredu. Mám pocit, že stojíme pred výzvou, ktorá má viacero rozmerov a budeme musieť na ňu reagovať. Tak Európska komisia, ako aj belgické predsedníctvo a aj Európsky parlament. Myslím si, že všetky tieto problémy môžeme riešiť spoločne, formulovať spoločné ciele. Videli sme, že už sú organizácie, združenia, a ktoré sa za tieto ciele zasadzujú, a to nie len v Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických, alebo na, medzinárodnom, na medzinárodnej škále. A to sú skutočne povzbudivé príklady, to je to, čo som chcela povedať. Vo všeobecných záveroch chcela by som sa ešte raz poďakovať vám, pani predsednička, eh, hosťom a aj poslancom, ktorí tu zostali až do samého konca. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Krácer. Ja by som sa chcela poďakovať vám za túto iniciatívu, ktoré ste, na ktorej ste sa podielali. Je to podľa mňa veľmi dôležitá otázka. Mali sme skutočne popoludní veľmi čulú debatu vidíme, že aká je táto téma veľmi dôležitá, aký je veľký záujem zo všetkých stran a som skutočne rada, že táto otázka sa teraz dostala medzi prioritné otázky. Čiže chcem sa poďakovať panelu, členom a členkám panelu, že ste sa s nami podelili o vašu skúsenosť, o vaše poznatky. Bolo to pre nás veľmi dôležité. Chcem sa poďakovať aj zástupkyni komisie. Chcem sa poďakovať kolegyňam a kolegom. Myslím si, že táto diskusia bola dobrá. Máme viaceré názory, ktoré sú rozličné miestami, ale je dôležité, aby sme debatovali a aby sme si vymieniali naše názory, aby sme potom spoločne našli najlepšie riešenie ja som presvedčená o tom, že pani Krácerová vo svojej e, správe zapracuje tieto myšlienky. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu, ktorý toto všetko angažovane pripravil a e, Pani predsednička ďakuje aj tlmočníkom, ďakuje za dnešné zasadnutie a hovorí, že sa zajtra o 9. stretneme. Dúfam, že všetci prídu, hovorí pani predsednička. Ďakujem.